na čas. Najprv príjmeme program dňa. E, musím vám oznámiť zmeny v programe dňa. Číslo 4 boj proti falšovaniu. E, spravodajkyňa pani McIntyre požiadala, aby toto bolo preložené na nasledujúce stretnutie výboru LIBE. Potom 5 a 12 to bolo vymenené. E, Krhopov e, správa o zločinnosti e, pôjde prvá a potom prezentácia pána riaditeľa Latinena, front, riaditeľa Frontexu, bude ako bod 5 o 11.20. Ďalšia vec bola preložená na 5. a 6. november a to je návrh na viacročný rámec e, Európskej agentúry pre základné e, práva. Ďalej, e, situácia s, so základnými právami, v základných právach v roku 2011 pani spravodajkynia Flašiková Beňová a potom pán Kojo bude hovoriť pred výborom o migrácii, o druhej generácii SIS. Čiže nie sú žiadne um, pripomienky, takže sme prijali program. Poďme na bod 2, oznámenia um, predsedu. Pri, vítam vieme, že pán Sasoli sa stal nahradníkom e, nášho výboru. Nahradzuje pani Katarínu Nevedelovú a takisto e, oznamuje menovanie spravodajcov na, výborné, na stretnutí koordinátorov. Pani, teda pán, prepačte mi, Marian Marinescu je spravodajcom o dohode medzi EÚ a Moldavskom. Ďalej, pán Klamarajs je spravodajcom o správe pre dohodu medzi Ukrajinou a Európou o zľahčení vízového režimu a ja sám e, som spravodajcom um, správy o boji proti podvodom um, ohľadom finančných záujmov a pán Petru Luhan bol menovaný za navrhovateľa pri správe kľúčové informačné dokumenty e, pre investičné produkty. Čiže teraz schválime zápisnicu z predchádzajúceho e, stretnutia. Ak nie sú žiadne pripomienky, je to prijaté a ideme e, ďalej. Čiže ideme k prvému hlavnému dňa, Čiže bod 4 e, bol odložený, bol preložený, e, tá správa McIntyre, takže čiže európska štatistika ohľadom bezpečnosti e, v súvislosti s trestnou činnosťou. Pán spravodajcom je pán Kirkhope. A teraz je zastúpený pánom Ashfordom. Um, a my budeme hovoriť o návrhu, ktorú vypra- ktorý vypracoval pán Kirkhope a, a intenzívne sme o tom rokovali tu na výbore so stieňovými spravodajcami a uh, uh, hovorili sme o mnohých témach, ktoré sa týkajú metodiky a nákladov. Čiže teraz si vypočujeme prezentáciu pána Ashforda na miesto pána Kirkhopa a potom eh, si stanovíme termíny pre pozmeňovacie návrhy. Vážený pán predseda, ďakujem a potvrdzujem, ako ste povedali, pán Kirkhope na nešťastie mm, sa nemohol zúčastniť tejto eh, schôdze a eh, pani kolegyňa McIntyre chcela prečítať túto správu, ale musím povedať, že si pred dňami zlomila nohu, takže preto som súhlasil s tým, aby som prišiel sem a prečítal toto krátke vyhlásenie namiesto pána Krkopa. A v svojej správe hovorí, že víta možnosť mať ďalšiu výmenu názorov ešte predtým, než sa bude o tomto hlasovať, aby mohol vyjadriť svoj názor ako spravodajca. Um, a aby e, vlastne predstavil aj e, vysvetlenie ohľadom e, návr- tohto návrhu. Po dlhých diskusiách s jednotlivými spravodajcami a takisto aj so zástupcami komisie a potom, čo sa konalo stretnutie medzi Eurostatom a inými spravodajcami, je jasné, že ako legislatóri nevidíme, akú pridanú hodnotu e, bude mať tento návrh a prečo by e, sme mali pokračovať tejto procedúre. E, tu citujem, súčasný program má spolahlivú štatistiku a potrebné podklady na to, aby sme mohli realizovať akciu a činnosti a implementovať jednotlivé rozhodnutia. Konec citácu súhlasím s tým, že štatistika, štatistika je dobrý základ na to, um, aby sme sa rozhodli, ktorým smerom pôjde uh, európska legislatíva a takisto je to dobrý základ na to, aby sme predchádzali zločinnosti a stíhali ju v jednotlivých členských štátoch. Ale uh, keď máme rozpočet 12 miliónov eur, um, Spravodajca hovorí, že um, zásadná otázka, ktorá sa týka metodiky, je otvorená. Napríklad um, um, prieskum ohľadom obetí a potom štatistický strach z zločinnosti sa takisto um, môže zle vyložiť. Táto otázka je veľmi citlivá a mm, je možné kláť si otázky ohľadom týchto metód. Toto spôsobuje ďalšie problémy. Napríklad otázky vystavenia sa problémov s drogami. Ďalej, ehm, držba zbrane, strach z terorizmu. Čiže tu je naozaj ťažké povedať, akú to má pridanú hodnotu, um, keď to porovnáme so súčasnými štatistikami a metodami. A v takýchto ekonomicky ťažkých časoch e, nákladný prieskum by bol naozaj nezodpovedný. Spravodajca hovorí, že chce zdôrazniť, že um, mali by sme zhodnotiť Eurostat. Navrhuje, aby tento výbor odmietol tento návrh, pretože štatistiky nám chýbajú v cezhraničnej zločinnosti, napríklad pašovanie, pašovanie drog, e, cyberzločinnosť a tak ďalej. A e, spravodajca navrhuje a podporuje, aby komisia prišla s alternatívnym návrhom, ktorý sa bude zakladať na správnych faktoch, e, ktoré budú mať pridanú hodnotu a budú obsahovať aj analýzu nákladov a ziskov. Ďakujem. E, chce sa niekto vysloviť? Nech sa páči. De Jong, máte slovo. Um, Ďakujem, pán predseda. A chcem poďakovať spravodajcovi, pánovi Krkopovi. E, je naozaj odvážne um, povedať, že odmietneme návrh komisie, ale je to v tomto prípade naozaj veľmi opostatnené. E, hovorili sme tu o agentúrach. My sme povedali, že takéto štatistiky sú hodnotné. Argumentov bolo mnoho a nechcem o tom dlho hovoriť, pretože spravodajca už sa vyslovil. Potrebujeme, takýto, potrebujeme takéto údaje? Eh, potrebujeme si stanoviť eh, priority, napríklad dáta o cezhraničnej eh, zločinnosti. Toto je pre nás väčšia priorita ako mm, mm, vnútroštátna zločinnosť, ale samozrejme v kontexte spolupráce členských štátov ehm, proti tomu sa nič nedá povedať. Ale potom druhá otázka, je to potrebné pre komisiu, aby detálne regulovala typ otázk, je, ktorý e, treba položiť. A prečo by sa nemala skôr spoliehať na vnútroštátne oddelenia? Takže neviem, či budem môcť súhlasiť s takýmto návrhom. Mal, mal, potom mám ešte tretí argument. Ak vnútroštátne orgány budú plniť svoje úlohy a budú poskytovať údaje, pretože my máme takéto mikrodáta, e, ktoré komisia chce, tak potom môžeme viesť e, diskusiu aj s národnými orgánmi pre štatistiku ohľadom kvality. Majú predsa skúsenosť e, s touto činnosťou. A potom prichádzame k nákladom, k otázke nákladov efektívneho mechanizmu. E, snažíme sa neduplikovať e, tieto záležitosti a mať dobrú metodiku. Takže e, často sa k tomu vráciame a už to nie je zábavné, keď to musím hovoriť po tretíkrát. A keď uh, kladieme tieto otázky niekomu, či uh, má zbraň, je nemožné získať objektívne dáta na základe takýchto subjektívnych otázok. Čiže ja nepochybujem o tom, že toto je dobre pripravený návrh, ale súhlasím s pánom Krkopom, že by sa tam nemalo, nemalo dávať do návrhu žiadny uh, čas, žiadny harmonogram, mali by sme prijať, že toto nie je veľmi dobré a že to by mali ešte prepracovať. Ďakujem. Ďakujem, pán Young. Yes, Pani Danoka, ďakujem, pán predseda. Nahrádzam nášho tieňového spravodajcu. A zastávam stanovisko zelených. My uh, sme veľmi citliví na tento návrh, hlavne v súčasnej ekonomickej situácii. A tento návrh my si myslíme, že je ťažké porovnať e, štatistiky zločinnosti a sme proti tomu. Musíme skontrolovať, musíme si overiť, či komisia vie robiť, koordino- môže robiť koordinované štatistiky, možno, že by to mohli robiť agentúry. No a potom e, musíme riešiť obavy EPPS. Nemôžeme podporiť návrh pána Krkopa s tým odmietnutím. Máme jednu výhradu. Nie sme proti tej myšlienke v pod, principiálne, ale ten návrh by nemal byť taký nákladný a mal by byť správnejší. To všetko. Danoka. Ďakujem pani Danoka. Zilsa. Pán Zilsa. Ďakujem, pán predseda. Súhlasím so spravdajcom pánom Kirkopom a kladiem si otázku, prečo komisia chce zbierať tieto údaje. V Polsku sa vďaka jednej štúdie policie skonštatovalo, že v Polsku sa znižujú čísla zločinnosti, pretože, zločinu, pretože e, sa ten zločin, tá kriminalita presúva do iných e, miest. A e, potom vďaka tomu sa konštatovalo, že vlastne Polsko vyváža kriminalitu do iných o, e, krajín. Ja som v tomto roku položil tri otázky, písomné otázky komisie ohľadom cezhraničnej e, kriminality a vždy som dostal odpoveď, vy si tie čísla môžete pozrieť na Eurostate. A e, čísla z Eurostatu sa týkajú roku 2008. My máme rok 2012. A e, v Eurostate sa dozvieme o štatistikách o vývoji kriminality od roku 2002 až 2008 v každej krajine, ale nie o cezhraničnej kriminalite. A moja otázka sa týkala práve toho, Čiže e, Eur, Eurostat vôbec nemôže odpovedať na konkrétne otázky, ktoré kladie Európsky parlament pridaná hodnota európskych štatistík, keď to porovnáme s vnútroštátnymi štatistikami, je tá, že môžeme porovnať tieto údaje, ale tieto údaje sú e, zastarané, neinformujú o tom, ako sa vyvíja zločinnosť v Európe, čiže nemá to žiadnu pridanú hodnotu. Aby e, Európska únia bola bezpečnejšia, mali by sme s tým niečo urobiť. Ja podporujem spravodajcu. E, Európska komisia by mala e, tento spis zobrať k srdcu a zobrať to, brať to hlavne vážnejšie. Ďakujem. Pán Busutil. Chcete sa ujať slova teraz? Áno, prepačte mi za neskorý um, príchod. Um, strana EPP podporuje spravdajcu, pretože nie sme úplne presvedčení o tom, že tento návrh je opodstatnený. Čiže um, nemôžem poskytnúť viac detailov k tomuto bodu. To všetko. Hey, then. Dobre, pán Ashford, chcete reagovať na tie komentáre? Uh, chairman, I won't. Pán predseda, nebudem reagovať, pretože je to môj kolega, pán Karkop, to je autorom tejto správy. Samozrejme, veľmi rád uh, mu odovzdám vyjadrenia podpory, ktoré tu odozneli na výbore. Ďakujem. Vidím komisiu. Želáte si vyjadriť sa? Teraz? Nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda, za to, že nám dávate príležitosť pokúsiť sa odpovedať na niektoré kritické vyjadrenia, ktoré tu odozneli. Volám sa Redo a zodpovedám za sociálne štatistiky v Eurostate. Myslím, že nemusíme e, nikoho presvedčať o význame tejto otázky, že sú potrebné údaje o tom, či táto politika funguje. Napríklad minulý týždeň sme boli svedkami prijatia nového zákona, ktorý zlepší práva alebo zvýši práva obetí trestných činov v Európe. Takže týka sa to napríklad aj minimálnych štandardov pre obetí. Takže čo vieme o zraniteľnom obyvateľstve, ktoré chceme podporiť? koľko máme obetí, ktoré sú v Európskej únii. Je tu nárast alebo zníženie počtu týchto obetí v Európe. Otázka je teda, ak chceme vedieť viac o tomto, potrebujeme informácie. Oznamujú ľudia e, páchanie takýchto trestných činoch činov. Ak sú informácie sú porovnateľné medzi krajinami, proste sú tu otázky, ktoré na európskej úrovni musíme zodpovedať. A vypočuli sme si e, niektoré názory cených poslancov, že tie informácie v súčasnosti sú nedostatočné. Takže áno, máme záujem získavať viac dát. No, nariadenie, ktoré navrhujeme, je reakciou na veľmi významný balík ako balík, za, teda program z Hágu, program zo Štokholmu a tak ďalej. Takže to súvisí s tou politikou, ktorú som už spomínal. Myslím, že nie je potrebné nikoho z prítomných presvedčať o tom, že európsky štatistický systém je výsledkom spolupráce medzi Eurostatom a štatistickými orgánmi v jednotlivých krajinách. Samozrejme, hľadáme metódy tie najlepšie možné pre kvalitné štatistiky v Európe. Prístup, ktorý momentálne sa uplatňuje medzi štatistikmi v Európe, je, vlastne viedol k tomuto návrhu. A v roku 2010 bol publikovaný aj prehľad a odskúšaval sa navrhovaný model v rokoch 2008 až 2010 v 16 členských štátoch s financovaním EÚ a pripravil sa potom text, podklad toho textu, ktorý e, vlastne sme navrhli. A vlastne e, daná e, agentúra teda vlastne má veľké skúsenosti a dokonca v roku 2012 dostala v Štokholme cenu. Návrh sa ďalej rozvíjal v pracovných skupinách a musíme pripustiť, že nás troška prekvapuje, že vlastne odoznievajú aj kritické postrehy ohľadne metodiky. Spojené štáty, Británia, Kanada, Austrália, tam sa tiež robili takéto prieskumy, ale chápeme, že to, čo sa navrhuje v tomto nariadení a chápeme, že aj tá charakteristika, čo tá s týmto súvisí, je predmetom záujmu. O týchto veciach sa už hovorilo aj na rade a navrhli sa viaceré pozmeňujúce návrhy a bola prebehla veľmi konštruktívna diskusia, aj keď rada nie je jednotná, preto sa prijal kompromis aj keď nás trošku prekvapilo to, že sme nemohli podobnú analýzu realizovať aj cestou tohto výboru a verím, že nám to umožní aspoň lepšie sa zamyslieť. Väčšina členských štátov vlastne bude mať e, touto cestou a zdá možnosť e, získať informácie na optimalizáciu existujúceho systému. A umožní sa tým post porovnávanie administratívnych záznamov. Ďalším aspektom je dôvernosť týchto prístupov. Porušenie e, tohoto princípu utajenia e, je tiež predmetom e, príslušného štatistického zákona. Ak mi dovolíte v krátkosti ohľadne kritiky na správu. Spomína sa, že navrhovaný nástroj nie je dosť koherentný. No čo sme urobili? Pripravili sme text, text e, a niektoré krajiny chcú využiť svoj vlastný národný servis. Vieme, že v niektorých krajinách už existuje a ten text musí byť dostatočne flexibilný a musí zohľadniť tieto dôsledky. Potom sú tu niektoré otázky týkajúce sa možnej subjektívnosti. Tu sú dve možnosti pokúsime sa reagovať. Naozaj je tu snaha reagovať na fakty a keď respondent dostane otázky o tom, ako vníma bezpečnosť napríklad, tak informácie v takýchto prípadoch sú potrebné tie otáz, odpovede pre tých, ktorí sú zodpovední za formovanie politiky. Potom boli ešte otázky, ktoré, sa, ktoré obsahovali určité premenné hodnoty a tieto treba skúmať v celku. A to je dôležité z hľadiska sociálnych služieb, nielen z hľadiska obsahu, ale aj formy otázky. Sú tu aj niektoré konkrétne premenné, e, v danom kontexte sa zdajú byť relevantné a v podstate zohrávajú významnú úlohu pre objektivizáciu. Správa taktiež e, kladie otázky o náhodnom charaktere e, týchto prieskumov vlastne toto je ale základná abeceda štatistiky ako prístupu, že to má byť náhodný výber. Takže výsledku, výsledky samozrejme budú mať anonimný alebo anonymizovaný charakter a samozrejme niektoré detaily budú k dispozícii po tom, čo sa urobí analýza. Dovolte mi ešte povedať, že značná časť sociálnych štatistík ohľadne kvality života, zamestnanosti Európy 2020 a tak ďalej. To všetko e, stojí na prieskumoch. Takže e, skúmajú sa treba s cestou prieskumov e, aspekt chudoby za určité obdobie. Samozrejme, že v tomto zmysle aj otázky sú tomu zodpovedajúce a nie je to poprvýkrát, čo respondenti museli čeliť takýmto otázkam v prieskumoch ešte jedna dôležitá vec, na ktorú ste poukázali, a to sú náklady celého tohoto, celé tej akcie. Povedali sme, že pri pilotnom projekte sme si vypočítali aj spolu s kolegami z Národných štatistických ústavov. V tom zmysle, že treba vytvoriť aspoň minimálne spoločné kritériá. Diskutovali sme o týchto veciach aj interne. Hovorí sa o sume 12 miliónov a to je asi jedna to sa týka asi jednej štvrť milióna obyvateľov a to je bežne tá cena, ktorá sa pri takýchto prieskumoch odhaduje. A pokiaľ ide o zamietnutie správy, tak e, to môže mať e, svoje reperkusie, pokiaľ je európsku štatistiku celok. Na týchto otázkach pracujú najlepší európsky experti a myslím, že tento prehľad poskytne nové informácie, ktoré vlastne európske inštitúcie potrebujú. Týka sa to aj tých obetí. Včera som bol na podobnom fore, diskutovali sa, na, diskutovalo sa nariadenie o demografických aspektoch a o násilí proti ženám. Takže aj toto sú nástroje, ktoré e, vlastne e, sa vytvárajú aj na základe štatistík a samozrejme predpokladáme, že aj naďalej štatistika zostane ako dôležitou súčasťou týchto tvorivých procesov. Tak je teda výhľadka na to, že e, tento, táto správa bude odmietnutá v tomto výbore, tak samozrejme sme pripravení diskutovať Ďakujem za vašu pozornosť. Ďakujeme komisii za toto vyjadrenie. Pán Busutil, želáte si vyjadriť sa? Áno, veľmi v krátkosti, ak dovolíte, pán predseda. Je škoda, že tu dnes medzi nami tak málo kolegov, pretože to je veľmi dôležité rozhodnutie, keď sa má odmietnúť alebo zamietnúť návrh komisie. Veľmi pozorne som počúval e, vyjadrenie komisie. A v podstate ale si myslím, že môžeme spravodajcu podporiť. Nemáme dôvod vlastne spochybniť to, čo nám spravodajca predložil, ale ak komisia dokáže presvedčiť spravodajcu, aby dospel k určitému kompromisu v tejto veci, potom budeme ochotní spolupracovať v danom ohľade. Takže Momentálne sme ochotní podporiť spravodajcu, ak si želá teda hľadať spolu s komisiou nejakú cestu, ako dialogom riešiť tieto otázky. Ďakujem, ešte nám ostávajú nejaké minútky. Pani Weber potom bude nasledovať hľadne ďalšieho bodu. Čiže ak dovolíte teraz ešte pán De Jong a pán Našvat, ak by ste si chceli vyjadriť eh, svoje záverečné stanoviská na základe toho, čo ste si vypočuli, stanovisko komisie, aj potom aj niektorí komis- eh, kolegovia z výboru, ktorí reagovali. Pán De Jong, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda. Troška začínam ma od obavy na základe toho, čo povedal práve pán Busutil, pretože toto tiež stojí peniaze. Ak sa pozriem na všetky aspekty, ktoré súvisia s lidem. niektoré veci, keď nie sú dosť dobre vyargumentované, tak v podstate, že my to môžeme nejak vylepšiť. Ja si myslím ale, že komisia by mala nám predložiť dosť kvalitný návrh. Takže myslím, alebo dúfam, že nebudeme mať ďalšie zbytočné konzultácie, ďalšie kolo takých konzultácií a Takže hovoríme aj o cezhraničnej trestnej činnosti, napríklad e, to je konkrétny mandát, ktorý na toto máme, o tom sa hovorilo na tomto výbore už viackrát a máme tu aj miestnú trestnú činnosť, vnútroštátnu a tu treba riešiť na vnútroštátnej úrovni. Takže neviem, do akej miery potrebujeme agregované údaje na európskej úrovni a ako aj potom ich hodnota. Po druhé, no v podstate v tomto dokumente komisie nevidíme, e, že by sa vysvetloval tento návrh e, v tom zmysle, že sa naozaj dá spolahnúť na policajné záznamy, police registers. Takže moja prvá priorita by bola proste pracovať s políciou alebo s príslušnými orgánmi, ako sa to dá vyjadriť, aby to bolo efektívne. A v podstate, pokiaľ ide o ten mikromanagement, to, to, čo sa tu navrhuje, to nie je veľmi efektívny spôsob. Nebudem zachádzať do detajlov, pretože o týchto detajloch, o týchto konzultáciách vlastne, o týchto veciach sme mali konzultácie s komisiou, tak to chcem povedať. Takže a vlastne toto, vlastne, čo ste predložili, je výsledkom tých e, stretnutí a obávam sa, že tie výsledky zo štatického hľadiska asi nie sú dosť kvalitné. Takže navrhujem, aby sme nestrácali viac času. Proste vylepšite prosím ten návrh a potom sa o ňom môžeme baviť. Ďakujem. Ďakujem za slovo. Môžem konštatovať, že to, čo som zistil ja, je v podstate toto. Kritizuje sa, kritizujeme komisiu a komisia to odmieta. My ale chceme štúdiu, ktorá bude mať vysokú kvalitu. Nebude tam len e, ten kvantitatívny aspekt obsiahnutý. Chceme aj niečo, čo má kvalitu a čo poukáže na divergencie medzi rôznymi krajinami. Preto mám určité pochybnosti. Súhlasím s predrečníkom. Čiže mám pochybnosti. Teda my v EPP nie sme za toto. Ešte prvne než dáme slovo pánovi Jašvardovi. Predsedníctvo. Ďakujem za slovo. V mene predsedníctva cyperského dovolte mi povedať, že návrh nariadenia o európskych štatistikách bolo predmetom rokovania na zasadnutiach pracovných skupín rady. A vlastne ešte počas polského predsedníctva sa to o tom začalo roz, rokovať v júli 2011. Vlastne potom v decembri e, vypracovalo polské predsedníctvo kompromisný návrh a ako bolo povedané, rada tu urobila ešte úpravy v tomto, aby sa ten návrh vylepšil. Niektoré členské štáty vyjadrili svoju všeobecnú výhradu k tomuto materiálu. si by som mal povedať, že to nebolo prediskutované na politickej úrovni, diskutovali o tom len experti na úrovni pracovnej skupiny. Počas cyperského predsedníctva sme vlastne čakali na tú konečnú správu. No, uvidíme, bude sa rozhodovať o tom, ako ďalej. pána Švort. Ďakujem za slovo, pán predseda, a dovolte, aby som v mene pána Kerkupa poďakoval všetkým kolegom za ich príspevky, za ich vyjadrenia. Určite tie e, pripomienky, ktoré tu odozneli, odovzdám spravodajcovi a určite e, bude záujem ďalej skúmať túto otázku a venovať sa diskusiám. Samozrejme, je tu aj aspekt e, rozpočtový, alebo aké sú náklady, ja to hovorím ako človek, ktorý pracuje e, na otázkach rozpočtu. Vieme, že ten finančný tlak je tu veľký a preto treba skúmať pridanú hodnotu všetkého, čo robíme. Kľúčová otázka je tu potom, je v tomto dostatočná pridaná hodnota? A možno tam nie je teraz, ale možno by sme ináč mohli cestou národných štatistík niečo získať ale v podstate takto to tiež predložím pánovi Krkopovi a potom sa k tejto téme vrátime. Ďakujem pekne, pán Švart. A ďakujeme teda pánovi Krkopovi za prácu, ktorú vykonal. A uvidíme, ako sa situácia vyvinie, ale ide o to, že by sme mali pokračovať ďalším bodom a musíme vlastne hľadiť na čas, lebo po 11. budeme hlasovať. Takže pani Weber má ďalšie, teda má slovo. Poprosím, aby sme tu zostali, pretože keby sme dali prestávku, tak asi sa rozídeme, rozptýlime. E, ostaňme prosím v sále a počkajme na pani Weber. Ďakujem vám. yes, yes, yes, yes. 16. Yes. Yes, excuse me. I, I forgot to... Uh... A prepačte, zabudol som ešte poznamenať, že termín pozmeňujúcich návrhov k tejto správe pána Kirchhoffa je 16. oktober. O, o 17.00. Čiže 16. oktober 17.00 je lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov. Ďakujem.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 Prepačte, ale bolo to plánované na desiatu, ale štandardne je to k, e, k dispozícii cez Centrum pre liberalizmus. A v podstate ide o prezentácie štúdie, prezentáciu štúdie, ktorú sme zadali. Teda čo navrhujete? Máme na nich počkať? No okrem iného, ani tu nevidím svojich tieňových spravodajcov. Milím sa. Nebojte sa. Je tu dosť tieňových spravodajcov. Nie, nie. Nie je tu ten podstatný. Samozrejme, ja Ja rozumiem tomu, že treba flexibilne reagovať. Museli sme už aj tak poprehadzovať program. Ale viete čo, e, e, dajte mi ešte minútku, dve. E, pokúsam sa vám vysvetliť to, že sme už museli poprehadzovať poradie programu Eh, pani McIntyre eh, mala tú nehodu, zlomenú nohu a to poviedlo k úplnému prekopaniu programu a treba si uvedomiť, že je naplánované hlasovanie o 11. Eh, nemusím vám hovoriť, čo to znamená. Áno, áno, jasné, rozumiem a je mi veľmi ľúto, čo sa stalo pani McIntyre ale i bude hlasovanie. A viete, že všetci sa objavia pred hlasovaním a, a budú tlačiť na to, aby sa rýchlo odhlasovalo, lebo čas ich súri, e, lietadlo čaká a tak ďalej. No a e, vieme, e, aký tlak tu bude vyvíjaný, takže snažíme sa urobiť časovú rezervu. Teraz pán, pán Šoer. Nie, Šojer, neviem, či to dobre vyslovujem. Takže pán Šojer, vy ste z Ústavu pre európske mediálne právo. Máme tu pána Webera, máme jej tieňových spravodajcov. Takže ide o stanovenie štandardných podmienok pre slobodu médií v EÚ. Takže vítame pána Šojera, ktorý je zástupcom Ústavu pre európske mediálne právo a budú odprezentované výsledky štúdie zadané výborom LIBE, takže sú to občianské práva, právo a politika v EU. Potom bude mať slovo pani Weber a potom postupíme ďalej. Takže pán Šojer, máte slovo. Ďakujem, eh, ďakujem za pozvanie. Dobré ráno, pani spravodajkyňa, dobré ráno vám všetkým. Bolo mi, bol som vyzvaný k tomu, aby som hovoril v materinskom jazyku a to bude Nemčina. Takže tu ma máte po nemecky. E, chcel by som vám odprezentovať taký stručný prehľad o tých zásadných výsledkoch štúdie, ktorá bola vami zadaná. Štúdia sa zaoberala stavom médií v členských štátoch, zaoberala sa právami, právom občana e, získať informácie Takže e, začnem tým, e, že e, v stručnosti poukážem na tri rôzne verzie, v ktorej, sú dispozícii, v ktorej je dispozícia tá štúdian. Máme 710 stránovú verziu, to je kompletná verzia. A potom máme verziu, ktorá obsahuje tie podstatné výstupy a potom máme verziu, ktorá je členená podľa jednotlivých štátov. Teda e, je, sú to e, tie e, postrehy od našich korešpondentov v jednotlivých štátoch. No, vzhľadom na to, že máme málo času k dispozícii, ja sa obmedzím na tie podstatné výstupy a pokiaľ vás zaujíma to členenie výstupov pod jednotlivých štátoch, tak prosím, otvorte si príslušnú verziu e, na vašej webovej stránke. Takže aká, aká metóda sa použila, e, tak e, stručnosti sme sa venovali tým najdôležitejším novým vývojovým trendom v EÚ a na národnej úrovni od času, keď bola ukončená prvá štúdia v roku 2004 No a e, potom sme zostavili dotazník, ktorý bol rozpoznaný, rozposlaný národným expertom dotknutých štátov a na základe toho sa koncipovali e, tie e, jednotlivé správy za členské štáty kým sme sa k tomu dopracovali, komunikovali sme s našimi korešpondentami, národnými expertami, e, snažili sme sa e, e, vypatrať veci aj na vlastnú pes tam, kde tí národní experti nemali celkom jasno v tom, ako by sa dalo dosiahnuť zlepšenie situácie. Potom sme urobili komparatívnu analýzu a potom sme doplnili dôležitú časť tejto štúdie a to sú tzv. európske benchmarky. Tam, uvidí, tam e, ponúkame tie najdôležitejšie referenčné úrovne týkajúce sa mediálnej slobody, e, e, slobody občanov z hľadiska prístupu k informáciám. No a e, vlastne e, načetli sme také vodítko pre mediálnu legislatívu. No a e, toto bolo završené radom odporúčaní. Stručne k tomu, ako vyzerá situácia v členských štátoch na úrovni ústavného práva, sme sa pozreli na slobodu prejavu, a slobodu e, e, príjmania a vyhľadávania informácií. Nuž miera tejto slobody sa líšila od štátu k štátu. Čiže ako môže vstúpiť e, subjekt, ktorý ponúka mediálny obsah na trh. Zdá sa, že zatiaľ je oddelený prístup k k e, vysielacej sfére, to znamená televízia, rozhlas a tlačovej sfére. Zväčša e, sa v každom štáte e, urobí vyhodnotenie mediálneho vlastníctva, koncentrácie, ale musím povedať, že nie v každom štáte je tomu tak. No a v mnohých štátoch je toto legislatívne upravené a dokonca aj tam, kde je to upravené, nedostatočne je e, upravená e, požiadavka transparentnosti, delenia vlastníctva a ponuky obsahu. Čiže ako to vyzerá s verejnoprávnou televíziou a rozhlasom, ako sa zabezpečuje nezávislosť týchto verejnoprávnych médií, či sú dostatočne finančne kryté, či e, e, tento spôsob financovania e, nie je v rozpore s princípom neutrality. No a potom, ako si plnia svoju úlohu tieto verejnoprávne médiá, bez toho, aby sa zasahovalo do mediálnej slobody. A v tejto oblasti sú mnohé resty Okrem toho e, máme celý rad členských štátov, kde právny rámec, ktorý sa e, e, vzťahuje na regulačné orgány, dohľadové orgány v oblasti médií, tak tento rámec je nedostatočný. Takto vnímajú aj teda dotknuté subjekty, aj regulačné orgány samotné. Hlavná činnosť médií závisí predovšetkým od toho, ako sa darí presadzovať hlavnú úlohu médiu toho e, strážneho psa, toho dozorcu e, e, nad dianím. No a skutočne toto často v praxi pokrivkáva a často sa naráža na obmedzenie mediálnej slobody e, súdnymi a regulačnými orgánmi. E, no a ďalej je tu otázka ochrany e, poskytovanej novinárom a vôbec postavenie profesie novinára je tiež často na vratkých nohách. Malo sa využíva eh, nástroj eh, eh, pozitívne, prezentovanie pozitívnych vzorov v oblasti kultúry, menšín a tak ďalej. Veľmi málo kedy vo verejnoprávnych médiách sa objavujú sa objavuje priame prepojenie financovania toho, čo ponúka niečo, čo, je, čo, čo, čo eh, obohacuje ten verejný záujem. A myslím si, že eh, eh, veľkej kritike bolo vystavené to, že existujúce koncepcie mediálnej slobody nie sú dostatočne presadzované. To môže súvisieť s tým, že tí kľúčoví aktéry e, sa o to nezasadzujú. Občania e, sa e, môžu informovať o médiách len vtedy, ak médiá sú dostatočne rozšírené. Čiže sú prekážky šírenia alebo presadzovania sa médií, či sú to E, e, e, elektronické médiá, rozhlas, televízia, či sú to tlačové médiá. Aj na úrovni e európskej legislatívy sú problémy s prístupnenia vysielacích frekvencií. No a vieme, že v mnohých štátoch sú e, prekážky kladené tlačovým médiám, čo sa týka distribučných miest. No a e, často e, tieto veci nie, nie sú riešené teda zákonnými predpismi, ale používa sa na to len akýsi prieskum trhu, vyhodnotenie situácie na trhu a často sa tak robí až ex post, keď sú podané námietky. Eh, právom občanov je prístup k informáciám, informáciám, ktorých držiteľmi sú eh, štátne inštitúcie. Eh, skutočne v mnohých členských štátoch toto nemajú upravené legislatívou, aj keď mnohé sa na to chystajú. Venovali sme pozornosť aj tomu, či môže občan získať informácie o pôvode mediálne prezentovaných informácií, čiže kto je za tými médiami kto je vlastníkom. E, často je to veľmi ťažké sa dostať k týmto informáciám. No a ďalej je dôležité, aby bolo jasné, čo sú to mediálne služby, aký majú prínos pre spoločnosť. E, to sa týka samozrejme aj verejno právnych inštitúcií, či sa vyhodnocujú, či sa vypracovávajú správy a komu sa tieto správy predkladajú. E, v zásade občania nemajú problém e, s prístupom k mediálnemu obsahu. Celý rád členských štátov e, pomáha tým, ktorí sú uh, E, povedzme e, príjmovo slabší alebo e, technicky horšie vybavení, aby prekonali tieto obmedzenia a dostali sa k mediálnemu obsahu. Občania chcú participovať na tvorbe mediálneho obsahu, chcú mať priestor na vyjadrenie chcú mať priestor na kritiku uh, voči tomu, čo bolo odvysielané. Chcú uh, mať hlas uh, a chcú, aby ten hlas bol vypočutý. Čo sa týka obsahu, existuje len málo takých systémov, v ktorých bezprostredne alebo aspoň sprostredkovanie môžu občania tlmočiť svoje názory a postoje. E, napokon sme sa venovali situácii na mediálnych trhoch. E, skutočne v tejto veci nebudem zachádzať do detajlov. E, môžem povedať len toľko, že rozdiely sú obrovské medzi členskými štátmi a vôbec to nemusí súvisieť s ekonomickou silou daného štátu. Môže to byť podmienené kultúrnymi aspektami. Zároveň možno konštatovať, že počet trhových účastníkov, či v oblasti tlače alebo televízneho vysiel- e, rozhlasové vysielania e, nediktuje e, to, či ide o pluralitné zastúpenie, či skutočne je to na prospech občana, či skutočne o to je to lepšie pre občana, o čo je viac tých, ktorí ponúkajú mediálny obsah takže e, nebolo priama úbera preukázaná. No a e, veľmi dôležité je venovať väčšiu pozornosť verejnoprávnym médiám. Sú tu určité resty a e, veľmi ťažko vyplňajú tie medzery, ktoré, ktoré sa objavuje, objavujú v súkromnom mediálnom sektore. Veľmi často to súvisí s rozpočtom, ktorý majú k dispozícii. Je nevyhnutné zlepšiť e, právnu legislatívnu situáciu, ale treba e, venovať e, pozornosť iniciatívam o ktoré majú záujem záujem médiá, médiá. Napríklad e, chcú sa venovať aj takým témam, ako je e, e, pokojné spolunaživanie rôznych kultúrnych komunít. No a je potrebná väčšia miera koherencie pri uplatňovaní toho európskeho benchmarku, predovšetkým v súvislosti s článkom 10 E, e, príslušnej judikatúry Európskeho súdneho dvora. No a e, zarezonoval veľmi často problém mediálnej koncentrácie vlastníctva a transparentnosti tejto oblasti. No a teraz by som prešiel k tým najdôležitejším výsledkom vo vzťahu k európskemu mediálnemu právu, stále z pohľadu tej mediálnej slobody máme e, článok 11 e, zmluvy o fungovaní EÚ a e, toto vlastne nadviezuje na článok 10 Európskej charty. No a potom tu máme okrem toho e, primárneho práva aj sekundárne právo. Máme e, vlastne e, smernicu o tejto oblasti, potom tu máme celý ten balík e-communications, potom tu máme uznesenia EP a rady a potom máme aj vlastne výroky Európskeho súdu v Luxemburgu. Potom e, článok 10 Európskeho dohovoru o ľudských právach predstavuje základný pilier pre e, pilier mediálnej slobody a e, práva občanov na informácie. K tomuto sa vyjadril aj Európsky súdny dvor. Preto článok 10 tejto tohto e, dohovoru e, žiada e, takúto slobodu. A teda aj súdny dvor to potvrdil, že štáty sú v konečnom dôsledku ručiteľom diverzity. No a to aj prostredníctvom verejnoprávnych médií verejnoprávneho vysielania a tie musia byť a, a, a tieto verejnoprávne médiá musia byť dostatočne dobre financované. Európske, európsky benchmark je e, e, skutočne relevantný e, pre národnú úroveň. Malo by to byť zohľadnené v národných mediálnych zákonoch. E, zatiaľ e, to e, skutočne len málo kedy je zohľadňované. Skutočne tu ide o to, o, o, o tie suverénne pravomoci, ide tu o subsidiaritu, no a tie kultúrne osobitosti musia byť zviditeľnené a zachovávané Zároveň treba poukázať na to, že práve v súvislosti s článkom 11 Európskej zmluvy vôbec nie je jasné to, v akej forme sú princípy demokratického štátu, právneho štátu a nie je jasné, do akej miery by toto mohlo mať dopad na e, mediálny obsah zdá sa, práve v súvislosti s článkom 11, či pri uplatňovaní týchto princípov už boli vyčerpané všetky možnosti. Zdá sa, že Európsky súdny dvor v Luxemburgu veľmi dôrazne presadzuje atribúty článku 11 ja e, by som pripomenul dva prípady z nedávnej minulosti, e, Scarnet a Netlock. No a aké odporúčania sa núkajú? Na jednej strane je podľa nášho názoru dôležité to, aby sme sa dopracovali k akémusi modus vivendi s Európskou radou. A skutočne takýto modus vivendi bude len prínosom. Ďalej treba lepšie zadefinovať komplementaritu oboch organizácií e, práve pri presadzovaní slobody e, médií. Ďalej, ďalšie odporúčanie sa týka iných medzinárodných fór, e, e, ktoré, e, s ktorými v súčinnosti pôsobí, pôsobia európske inštitúcie, napríklad ITU a ďalší. No a zdá sa, že je žiaduca vyššia miera koherencie E, medzi jednotlivými e, politikami EÚ, ktoré priamo dopadajú na médiá a dopadajú na právo občanov mať prístup k informáciám. Pri všetkých aktivitách súvisiacich s médiami e, to čo presadzuje Európsky parlament, že médiá sú akýmisi produktami, ktoré sú veľmi dôležité pre demokratický vývoj, pre presadzovanie kultúrnych hodnot. A e, tento dualizmus nie je, e, nie je rozporúplný, práve naopak e, realizovaná štúdia vznikla po 8 rokoch od poslednej správy a sloboda médií, sloboda prejavu, e, tá musí byť zdestabilizovaná. E, určite Európsky parlament e, to, toto stanovisko podporí. No a treba mať spolahlivú základňu v tejto oblasti na úrovni členských štátov. No a čo sa týka tých, tej primárnej legislatívy, je množstvo európskych orgánov, inštitúcií, e, ktoré sa zaoberajú touto témou, ale ako si pokrivkáva spolupráca, súčinnosť a predchádzanie duplicitným aktivitám. Skutočne treba venovať pozornosť tomu, čo e, robí agentúra pre e, základné práva vo Viedni a ďalší. Treba oveľa efektívnejšie využívať tie e, skromné zdroje, ktoré máme k dispozícii. No a potom je tu otázka štrukturalizácie témy kultúra v existujúcej zmluve. Je nevyhnutná harmonizácia na úrovni EÚ. Takéto úsilie je často vnímané veľmi skepticky a toto treba zmeniť. No a posledný bod odporúčania, ktoré vyplývajú zo štúdií, sa týkajú konkrétnej mediálnej politiky podľa nás by bolo dobré eh, zamyslieť sa nad tým, či je náležité to, aby bola formálne vyzvaná Európska komisia eh, k tomu, aby predložila návrh týkajúci sa mediálneho vlastníctva a eh, koncentrácie a ak nič iné, aspoň návrh týkajúci sa transparentnosti v mediálnej sfére. Ak hovoríme o revízii smernice, smernice o audiovizuálnych médiách. Treba rozšíriť rozsah pôsobnosti a e, treba zaviesť určité poistky, zároky, e, slobody médií a, a e, uplatňovania práv občanov na prístup k médiám a informáciám. Ďalej, e, vzhľadom na e, prudký vývoj elektronických vídií, e, digitálna televízia a nové progresívne internetové technológie, treba prehodnotiť smernicu e-commerce a e, vôbec celkový rámec pre produkty. Treba e, sa si preveriť, či by nebolo vhodné viac zohľadniť záujmy občanov, záujmy médií e, napríklad média, napríklad Apple rozhoduje o tom, aká karikatúra bude použitá v EÚ alebo inde. No, nie, domnievam sa, že to už zasahuje do práv, e, ktoré uznávame tu v Európe. No a čo sa týka elektronických komunikácií, podľa môjho názoru Európsky parlament by e, sa mal zaoberať e, povinnosťami viažúcimi sa na univerzálnu službu a neutralitu siete. No a ďalej treba sa zamyslieť nad e, programami štátnej pomoci pre e, štátnej pomoci orientovanej na výrobu mediálneho obsahu a e, zaverané aj na distribučné mechanizmy. No a na záver, na základe vyhodnotenia situácií v jednotlivých členských štátoch treba venovať väčšiu pozornosť ochrane duševného vlastníctva. Legislatíva, ktorá toto upravuje, si zasluhuje a mm, revidovanie, pretože existujúca legislatíva už je nepostačujúca. No a tým som sa dopracoval k záveru. Ďakujem za pozornosť. Thank you very much uh, for your presentation. Ďakujem za uh, túto prezentáciu. Myslím si, že všetci sa zhodneme na tom, že je to náročná téma a takisto ten proces je veľmi rozsiahly. Najprv by som dala slovo pani Weberovej, aby nám predstavila tú uh, správu a uh, potom mm, by sme dali slovo ďalším. Ďakujem, pani predsedníčka. Najprv by som poďakovala za prezentáciu nášho hostia, e, za to, že sem prišiel a ťažko si možno predstaviť, že by sme v ešte vhodnejšom čase prezentovali e, vaše zistenia ako dnes ráno, pretože hovoríme o návrhu správy, a som si istá, že e, mnohé z vašich odporúčaní sa odrkadlí v pozmeňovacích návrhoch k tejto správy, pretože, ako viete, e, toto je e, stanovisko z vlastnej iniciatívy, čiže je to aj priestorovo obmedzené. Takže budem rada za každý pozmeňovací návrh. Myslím si, e, že je dobre povedať, že v posledných desiatich rokoch na európskej úrovni bolo vydaných e, mnoho uznesení a odporúčaní a mnoho z nich prijalo európsk, prijali európske inštitúcie dokonca aj e, náš parlament. Čiže podľa mňa opodstatená otázka je, prečo potrebujeme ďalšiu správu z vlastnej iniciatívy. A chcela by som odpovedať na túto otázku inou otázkou. Sme spokojní so situáciou médií v členských štátoch? Ehm, sme spokojní s tým, čo vidíme? A ďalšia otázka sme spokojní s odpovediami, ktoré e, nám dala Európska komisia. My sme dostali veľmi silné signály, že v niektorých členských e, štátoch je ohrozená sloboda médií a odpovede na tieto otázky sú nie. A preto musíme niečo urobiť. Tu v EÚ aby sme zabezpečili, že sloboda médií a pluralizmus sa bude dodržiavať tak, ako to stanovuje článok 11 Charty základných práv. A potom, čo vstúpila do platnosti Lisabonská zmluva, musíme diskutovať aj o právomociach Nebudem hovoriť o tom, čo sa nachádza v tejto správe, ja len spomeniem e, bodovo niekoľko vecí. Dúfam, že na konci diskusie o e, tejto správe budeme mať e, nejaký zoznam domácich úloh, čo treba urobiť e, pre jednotlivých členských štátov, ale nie len to. Budeme mať doma aj zoznam domácich úloh pre Európsku komisiu. Pretože tá téma je veľmi zložitá. A samozrejme, riešime ekonomickú krízu, jej zlé následky na médiá a na slobodu médií a takisto aj na postavenie novinárov. Ale myslím si, že by sme mali veľmi jasne povedať, že pravidla by mali byť právne záväzné pre členské štáty, pravidla, aby nemanipulovali situáciu na politické zámery. A členské štáty to môžu urobiť mnohými spôsobmi. Napríklad tak, že nebudú zneužívať existujúcu právnu ochranu národnej bezpečnosti alebo bezpečnosti štátu, že toto nebudú zneužívať a že nebudú využívať alebo zneužívať e, štátnu ochranu, e, teda štátnu publicitu a nebudú ochraňovať tieto médiá. Počula som veľa správ, ale teraz mám už aj dôkazy, že okrem takéhoto zoznamu toho, čo treba urobiť, by sme mali aj spomenúť, že legislatíva v našich členských štátoch by mala existovať preto, nie preto, aby e, sa e, agenti e, tajnej spravodajskej služby infiltrovali do médií ako novinári. Viete, ja som o tom počula veľa nepodložených správ a počúvala som ich roky, ale teraz už máme aj dôkazy. Takže je tu naozaj veľmi dlhý zoznam úloh ktoré treba zrealizovať. E, samozrejme, nebudeme to mať v správe ako zoznam, ale štáty či vlády musia urobiť veľa vecí, aby ochraňovali slobodu médií a pluralizmus. A potom je tu aj transparentnosť vlastníctva ja som sa stretla s mnohými aktérmi počas predchádzajúcich mesiacov a musím povedať, že zo všetkých asociácií novinárov, ktorí zastupovali, či už zastupovali súkromné médiá alebo štátne, nikto nenamietal proti tomu, aby sa transparentnilo vlastníctvo médií. Uh, No a potom tu boli aktéry, ktorí nepochádzali z médií a hovorili, že je to veľmi ťažké a e, pred nami je množstvo prekážok. No ale ak začneme tým, že povieme, že sa to nedá zrealizovať, tak potom na čo vôbec hovoríme o tom, že by sme mali bovať proti korupcii a organizovanej kriminalite, tak potom sme pokryci. Mali by sme mm, mať rovnaký prístup k všetkým okolnostiam. Potom ďalšia téma. Čo očakávam na konci tejto správy od Európskej komisie? To moje očakávanie sa týka právneho prostredia v EÚ. Charta základných práv je právne záväzným dokumentom dobre vieme, že ustanovenia charty sa musia aplikovať vtedy, keď sú prepojené s európskou legislatívou. Ale ja som už unavená z toho, koľkokrát sa v tomto parlamentom tu opakovalo, že áno, článok 11 charty sa musí prepojiť s článkom 2 zmluvy a nakoniec možno aj s článkom 7. Nemôžeme e, to vidieť tak, že zmluva je časťou európskej legislatívy a potom európska legislatíva je nejaká druhorada legislatíva. My tu máme zmluvu a um, myslím si, že v tomto zmysle by ten parlament mal prijať návrh stanoviska. Ďalšia vec, je monitorovací a hodnotiaci mechanizmus, ktorý by sa robil každoročne. Táto správa nie je o tom, že budeme ukazovať prstom na vynikom, ale myslím si, že je dôležité, aby sme sa ubezpečili, že v EÚ máme nejaký organizmus, nejaký orgán. Ehm, mohla by to byť agentúra pre základné práva ale môže to byť centrum pre média, slobodu a pluralizmus. Ja si uvedomujem, aké právne ťažkosti sú tu. ale nejaký orgán v Európskej únii by to mal urobiť bez toho, že by sme poukazovali prstom na vinníkov. My sme posledné roky stále hovorili o tom, napríklad aj na verejných diskusiách v Štrasburgu, aká je situácia s médiami v členských štátoch. A ešte predtým, než potrestáme vynikov, čiže použijeme článok 7, je lepšie aplikovať prevenciu. A keby sme mali už takýto e, mechanizmus, tak potom jednoduchý e, príklad, e, nejaká krajina s nejakými problémami. Bude to e, vlastne stimul preto, aby ďalšia krajina zmenila prístup. V Európsku komisiu by sme sa však chceli poprosiť, aby mala um, striktný prístup tejto krajine lebo čo sa týka slobody vyjadrovania, tak komisia sa správala ako si bojazlivo a mlčala. No a potom ďalší aspekt, ktorý by mohla urobiť Európska komisia, e, by e, bolo, bola skupina pre európske audiovizuálne médiá a harmonizovala e, postavenia jednotlivých inštitúcií, ktoré sa tým zaoberajú. Myslím si, že to je tiež dôležité. Ďalšia otázka. Chceme, či potrebujeme európsku legislatívu ohľadom médií? Ja osobne si myslím, že to nepotrebujeme. Aj keď v niektorých predchádzajúcich uzneseniach parlamentu sa nachádzala zmienka v tomto zmysle. Ale ja som sa stretla s množstvom spolkov asociácií a tam každý povedal, že nepotrebujeme legislatívu ohľadom tohto. A nielen preto, že je normálne mať princíp subsidiarity, ale aj preto, že realita v jednej krajine sa úplne líši od reality v druhej krajine. A potom e, sa odlišujú aj kultúrne tradície. A to by bola škoda, keby sme prišli s nejakou legislatívou. Na druhej strane musíme myslieť na to, že je, existuje iniciatíva zo strany mimovládiek a niektorých asociácií, aby sme mali túto legislatívu. Čiže e, o tejto téme budeme diskutovať 6. novembra na e, vypočutí a po vypočutí budeme mať ešte nejaký čas, aby sme predložili pozmeňovacie návrhy e, a bude to prínosné. Potom je tu ešte stanovisko, ktoré vypracúva výbor pre kultúru a v mnohých rešpektoch, v mnohých aspektoch sa stretávame, v niektorých nie. Uvidíme, ako to pôjde. No a e, chcela by som poďakovať e, poradcovi z ALDE, Otaviovi e, za e, pomoc. Ďakujem, pani Weber. A teraz dávam slovo pánovi Busutilovi, aby začal diskusiu. Ďakujem a vystupujem v mene pána Marinesku, nášho spravodajcu, ktorý sa musel vrátiť do svojho volebného okrsku. Najprv chcem poďakovať pani Weberovej za jej správu a EPP EPP si myslí, že ten, táto správa je veľmi dobrým základom a je to vyvážená správa, ktorý, ktorú oceňujeme. Ja by som chcel spomenúť dve veci. P- prvý bod už spomenula pani Weber a to sa týka limitov našej kompetencie. Do akej miery môžeme zasiahnuť do tejto témy a ako môžeme aplikovať e, Európsku chartu v tejto oblasti a e, takisto ako môže vydávať legislatívu komisia. Ehm, komisia by nám mohla vysvetliť, čo si myslia o limitoch e, kompetencie komisie a celkovej EÚ. Napríklad ja to chápem tak, že charta EÚ sa nedá tak ľahko aplikovať v tejto oblasti, pretože uh, táto charta sa špecificky neaplikuje na to, čo sa stalo v členských štátoch, pretože ľudské práva sú regulované inými dohovormi, ktoré regulujú ľudské práva. A táto EU charta sa vlastne aplikuje len na inštitúcie a európsku legislatívu. Potom je tu odvolávka v úvodnom ustanovení EF na legislatívu a my si nemyslíme, že EÚ má kompetenciu legislatívnej iniciatívy, ale znova sa pýtam komisie, či je to možné, pretože toto nám nepomôže stále, že to budeme opakovať bez toho, že by sme naozaj učili, kde máme kompetencie. Ak máme kompetencie, áno, tak potom vyzvime komisiu, aby prišla s iniciatívou. Ale ak nie, tak potom by sme si to mali raz a navždy vyjasniť. To isté sa týka prípadov, keď príde k vážnemu prekročeniu týchto práv členských štátov. Samozrejme, toto ehm, je znepokojúce, ale na to, aby sme to mohli riešiť, musíme vedieť, aké mechanizmy sa na to vzťahujú. Ehm, na nič neposlúži to, keď sa budeme pýtať niekoho, keď budeme niekoho žiadať, aby urobil niečo v prípade prístupku a keď ten daný človek nebude mať kompetenciu. Čiže čo ehm, by sa malo aplikovať v prípade závažného porušenia týchto pravidel v oblasti slobody médií Ocek 10, tam je, sa nachádza výzva na to, aby sa založila skupina európskych regulátorov v oblasti médií, ktorý bude mať, ktorá bude mať sankčné pravidlá. A môže to Európska únia urobiť? Môže mať Európska únia právomoc, aby založila túto skupinu? Rád by som dostal odpoveď na túto otázku predtým, než to budeme pokračovať. No a potom, moja posledná poznámka sa týka uh, vlastne toho princípu, čo je vlastne jadro slobody médií. A to je kvalita novinárstva a etických štandardov v žurna- žurnalizme. Tam by som dal napríklad hodnota integrity, profesionalizmus, profesionalita, nezávislosť a etický kódex. A e, ja si nemyslím, že toto sa nachádza v našej kompetencii, ale možno naša iniciatívna správa bude dobrá aj na to, aby sme tam dali nejaký odsek, kde sa odvoláme na dôležitosť osobnej integrity a etiky v novinárstve ako na stĺp nezávislosti a plurality, plurality názorov v médiách. Thank you very much. Pani Gönc, ďakujem za slovo. Ako tieňová spravodajkynia za SND chcem oceniť túto správu a ďakujeme pánovi Šajarovi za jeho vyjadrenie. Chcem len pripomenúť, ako sme na tejto práci začali. Prišla chvíľa, kedy vlastne výbor Libe dospel k záveru, že by sme mali požadovať aspoň minimálne požiadavky, pokiaľ ide o slobodu médií a pluralizmus. Odvtedy sa mnoho udialo. Pracujeme na tejto téme a vieme, že mm, aj na komisie vytvoril patričný výbor, ktorý sa tomuto venuje. Sice nepracovali ešte odporúčania, aj my na tom pracujeme a z okolností pred niekoľkými dňami komisia akceptovala iniciatívu občanov o pluralite médií a toto je priama odpoveď na otázku alebo dilemu, ktorá leží na stole, o tom sa tu diskutuje, či táto, teda ak sa táto iniciatíva akceptuje, tak bude vlastne na úrovni EI vytvárať určité kompetencie. Tiež sa spomínalo, že je to povedzme troška roztrieštený rámec EÚ. Jednu vec, ktorú správa odporúča, je koordinácia. A, a aj veľmi rázne monitorovanie. A s tým súhlasím. Na rozdiel od pána Busutila si ale myslím, že by sme mali vytvoriť zoznam s minimálnymi požiadavkami, pokiaľ ide o slobodu médií a pluralitu médií. Spomínali ste aj mnohé aspekty tohto problému. Z okolností tiež máme teraz e, taký kompletnejší zoznam problémov i odporúčaní a riešení. A je vlastne našou zodpovednosťou, aby sme pokročili vpred, pokiaľ ide o odporúčania. Dôležité je obrátiť sa aj na právnu službu e, v súvislosti s formou tohto dokumentu a jeho obsahom. Musíme požiadať aj komisiu, ako vlastne oni nazerajú na otázku ich kompetencií. Ale je na nás, aby sme teraz prišli s odporúčaniami na tie minimálne požiadavky. A potom komisia môže postúpiť o krok ďalej tom zmysle, aby tá smernica nebola príliš e, prediktívna. Proste, aby nenadiktovávala príliš dopodrobná, čo je treba pokiaľ ide o slobodu médií a pluralitu médií, ale aj transparentnosť vlastníctva, to je tiež dôležitý aspekt. Čiže to je jedna z veľkých dvoch tém. Myslím si, že toto by, e, že by vlastne komisia mala byť dostatočne odvážna robiť krok dopredu. Samozrejme, že my potom musíme tiež kontrolovať, aké majú naše hranice kompetencie. Teda naše kompetencie, aké majú hranice. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme pani Gonc. Ďakujem za slovo. Ďalšia pani poslankyňa. V reakcii na to, čo povedal Samon Busutil, chcem povedať, že za každým, keď e, jedna alebo druhá politická skupina niečo nechce, tak sa začneme baviť o kompetenciách Európskej únie. Vieme, že v eurozóne vlastne treba si len veľmi uh, slabá spoločná základňa ale aj tak je tu politická i pocit, že niečo treba robiť. A včera ste nakoniec ako vy, politická, vaša politická skupina ste podporili niečo, čo vlastne bolo na výbore pre e, otázky žien zamietnuté, pokiaľ ide o zobrazovanie žien v médiách. Máme na to kompetencie? Nie. V podstate tak prečo to podporila vaša politická skupina? Keď si myslíte, že toto je spoločenstvo nejakých hodnôt, teda Európa, tak toto by mal by na, byť náš politický cieľ. Že proste dosť, poďme k veci a nebavme sa o kompetenciách a právomociach a o kvázi právnych argumentoch, len aby sme sa vyhli debate. Chceme chrániť slobodu médií, tak to urobme. Pani Intvel? Ďakujem. Pani Svagantini? Ďakujem. A keď eh, E, nadviažem na to, čo povedali moje dve predrečníčky. Tento týždeň výbor pre kontrolu rozpočtu e, sa zmiňoval o investigatívnom žurnalizme ako spôsobe, ako e, veľmi progresívnej metóde. To bolo veľmi zaujímavé čítanie, prečítať si, ako novinári vlastne poukázali na podvody s eurofondami. A ako by vlastne novinári mohli predložiť ešte aj viac takýchto informácií. Takže sloboda médií je, čo tu je potrebné a v podstate si myslím, že aj európske inštitúcie by mali zmeniť e, pozitívne svoje stanovisko v tom, tomuto. Takže zdá sa, že niektoré inštitúcie, hlavne tu v Bruseli, nechcú transparentnosť a pravda. Takže hovorilo sa o tých e, whistleblowers, o osobách, ktoré poukazujú e, priamo v inštitúciách a organizáciách na nekalé praktiky. Takže okrem no, novinárov potrebujeme aj eh, politikov, ktorí budú transparentní. Takže keď sa toto skombinuje s debatou, ktorá je vedená tu, potom, ešte popri tom, eh, veci, o ktorých hovorí pani Weber vo svojej správe. To je dôležitá a eh, závažná vec aj v súvislosti s mediálnym zákonom v Maďarsku napríklad. Takže Debata o mediálnej eh, situácii v Taliansku, to je tiež ďalšia významná téma. Je už najvyšší čas, aby sme mali nejaké nástroje v rukách, ktoré nám pomôžu posilniť pluralizmus médií a ochranu médií. Preto to robíme vlastne všetko. A za každým ale sa debata dostane k niečomu takému doteraz, že nemáme na to právomoci. A práve pani Intveld povedala veľmi správne, mali by sme nájsť spôsob, ako e, niečo s tým urobiť. A v podstate ale len zľahka sa dotýkame toho, že tento parlament si len zriedka nachádza e, priestor pre legislatívnu iniciatívu proste nechceme len zdôrazňovať a pripomínať, ale v podstate by sme si mohli vyžiadať nejakú legislatívu alebo nariadiť. A keď chceme debatovať, tak môžeme do nekonečna debatovať aj o tom, čo sa deje napríklad teraz e, v Rumunsku a môžeme si vždy vypichnúť nejaký členský štát, kde proste si myslíme, že by sme mohli jeden druhého v niečom e, vylepšiť a Vieme, že situácia niekde v krajinách je aj taká, že médiá sú pod tlakom a je tam snaha umlčať ich. Ďakujem. Pán De Jong, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda. Musím povedať, že by som chcel poďakovať eh, za to, čo tu odosnelo, aj za odporúčanie. A myslím aj to, čo pani Vero povedala. Je to dobrý základ pre naše ďalšie rokovania a určite sa vynasnažím aj z mojej strany. Ale samozrejme, nechcem protirečiť, e, chcem len doplniť to, čo sa povedalo. Sú, súhlasím aj s pani Intveld. A samozrejme ide o to, aby sa nie, proste niekomu tu veľmi leží na srdce, aby sa neporušoval princíp subsidiarity a vieme, aký je vplyv charty, aj keď vlastne charta tiež odráža politiku EÚ a nielen teda všeobecné ľudské práva. A európske právomoci v tejto oblasti sa už spomínali, z Argentíny napríklad. To ale priamo súvisí s bojom proti korupcii a myslím si, že tam máme veľký záujem o stimulovanie e, investigatívnej eh, žurnalistiky. Či už novinári, teda pardon, či už printové médiá alebo iné médiá proste by mali priestor uplatňovať princípy investigatívneho novinárstva. A tým, že sa budú obmedzovať ich eh, prostriedky, to asi nie je tá najlepšia cesta. Vieme, že aká je situácia v Bruseli a signifikantné eh, teda význam toho, čo sa tu deje, narastá. Čiže vidíme aj ako konkurencia, konkurenčný boj ovplyvňuje kvalitu médií. A máme záujem stimulovať kvalitný žurnaliz- kvalitnú žurnalistickú prácu. Už som hovoril o zákone o hospodárskej súťaži, Čiže to je tiež veľmi dôležité. A e, tiež si myslím, že pán Šoer má pravdu, že treba hľadať vyváženosť otázky trhu, ale aj kultúrne požiadavky a vysoká kvalita hodnôt e, novinárskej práce. A vlastne konkurencia často vedie k znižovaniu kvality a k vývoju, ktorý by sme mali potom včas detekovať a bojovať proti nemu. A tiež sa tu hovorí o možnosti, e, čo môžu robiť verejní, verejní vysielateľi. A troška má teda znepokojuje, že verejné prostriedky by sa mohli používať v súvislosti s verejnoprávnymi médiami, ale momentálne je situácia taká, že vlastne všade v Európe sa škrtá, pokiaľ ide o verejnoprávne médiá. Takže problém je v tom, že nie je dosť peňazí na to, aby sa zabezpečila vysoká kvalita vysielania vo verejnoprávnych médiách momentálne. A napísal som aj list e, predsedovi o svojom úprimnom, o mojich úprimných obavách, pokiaľ ide o e, tak, návrh súvisiaci sa pojmu insider trading, teda zneužívanie informácií v obchodnom styku. A na toto poukázali novinári a ocitli sa vo veľmi ťažkej situácii. Ak náhodou eh, publikujú nejaké takéto tajné informácie alebo dôverné informácie z podnikov, tak eh, sa dostávajú do, niekedy do ťažkej situácie. A samozrejme, takéto firmy v dôsledku takéhoto článku, takéhoto zverejnenia v médiách môžu sa ocitnúť do veľmi ťažkej situácii, niekedy musia čeliť aj trestnému konaniu. Takže potom čo sa prijala moja správa o harmonizácii trestného práva, tak e, si myslím aj na základe poradenstva od strany právnej služby sa ocitáme v situácii, že po tej správe vlastne budeme mať e, v rukách kvalitný e, trestný zákon alebo zákony a vzhľadom na hrozbu pre novinárov túto vec musíme brať vážne. Tak mám povedať ešte aj my sami máme byť koherentní a to by sa malo tiež v správe odraziť. Ďakujem. Thank you, Mr. Ilčev. Predseda, ďakujem. V prvom rade ďakujem za slovo a chcem zablahoželať eh, pani Renáte Weber z teda ďakujeme za správu a blahoželám k nej. Určite to povedie k ďalším návrhom na pozmeňujúce návrhy. Aj načasovanie tejto správy je dôležité. Hovoríme tu o slobode médií, o slobode vyjadrovania v čase, keď už nestačí len poukazovať na rôzne prípady v jednotlivých krajinách, pretože o čom hovoríme? Je to trend v jednotlivých krajinách, možno aj v tých krajinách, kde demokratický systém nie je až tak dobre vyvinutý. Tiež tu odozneli veľmi zaujímavé informácie a skutočne to, čo povedal pán Šober, eh, ma veľmi upútalo. Napríklad eh, distribúcia printových médií. Toto je v niektorých krajinách eh, v také situácii, že je to priam katastrofa. Hovorí sa tu o situácii v distribúcii médií a povedzme sa hovorí o tom, ako dlho prežijú nejaké noviny. A, alebo ako skoro zmizne dané médium z trhu. Takže je zrejme, že koncentrácia médií, alebo v médiách, e, súvisí s koncentráciou distribučnej siete. Zdá sa, že ako by sme sa vyhýbali tomu, že sa bude hovoriť o tejto previazanosti. Hovorí sa o médiách, o mediálnom trhu, o reklame, ale je tu aj niečo, čo je oveľa menej viditeľné. A to je to prepojenie medzi médiami a politickou mocou. Niektoré médiá, žiaľ, sa stali obeťou a určitého pokušenia a namiesto toho, aby bojovali proti moci, tak sa stávajú súčasťou výkonnej moci v štáte. A to vidíme vo viacerých krajinách, že nové politické subjekty proste sa objavujú v našich krajinách a tie nie sú výsledkom kreativity našich občanov, ale skôr výsledkom čoho si ako laboratórne inžinierstvo, kde sa proste vypracujú, proste E, založia sa nejaké redakcie a tak ďalej. A proste ovplyvňuje sa podverejná mienka smerom k voľbám a e, princíp subsidiarity sa potom takto e, zneužíva. Títo ľudia sa skrývajú za to. Takže princíp subsidiarity sa tu takto, ako hovorím, využíva, respektíve zneužíva dosť demokratickým spôsobom. A tým sa dostávam k otázke transparentnosti. Nestačí len načetnúť profil nejakého podniku alebo podnikateľského subjektu v súvislosti s novinami. E, a ho, treba hovoriť asi aj o vlastníkoch, spolu vlastníkoch, o, proste hovoriť o ich menách, prípadne o životopise, o spôsobe financovania, keď, keď vzniknú nejaké nové médiá, alebo keď dojde k podpore niektorých médií v hlavnom prúde. Keď hovoríme o minimálnych požiadavkách, to neznamená, že musia byť nejaké mekké, humánne a tak, a tak ďalej. Majú byť imperatívne. Majú vlastne navodiť situáciu, kedy si položíme otázku, prečo v médiách dochádza k zlyhaniam je to v oblasti finančnej alebo ekonomickej, tam sme kategorickejší. A máme tu tvrdšie nástroje. Vieme, ako funguje Europol, Frontex alebo Eurosur a tak ďalej. Zdá sa, že niekedy by sme mali strach hovoriť o nejakom vytváraní nejakej novej skupiny, vlastne tiež žiadame komisiu, aby nebola taká plachá. Prečo by sme mali byť takí plachí a držať sa stranou? Hovoríme o finančných, ekonomických veciach a o ďalších aspektoch zákonov rôznych. Proste toto všetko súvisí so, s postojem ľudí a s médiami. Ďakujem. No na záver má slovo pani Weber. Áno. Potom sa ešte vyjadrí pán Kojo, ale upozorňujem vás, o 11. začína hlasovanie. Pani Weber, chcem sa poďakovať všetkým kolegom za ich vyjadrenia. Ja e, nebudem teraz odpovedať na všetky položené otázky, na to skutočne nie je časopriestor. Máme vypočutie naplánované na 6. novembra a pokiaľ sa nemýlim, tak termín na e, pripomienkovanie je 8. novembra. Takže e, máme ešte priestor na to, aby sme si veci prediskutovali a určite my spravodajcovia na našich stretnutiach budeme si veci preberať. Ale na jednu vec chcem poukázať. Sophie povedala, že ak nemáme na to legislatívu, tak ju vytvorme No, dovolím si oponovať. To môže e, vystreliť proti nám. Ja som pevne presvedčená o tom, že to, čo máme k dispozícii, článok 11 charte, potom máme článok 2 zmluvy, to je postačujúce. To by malo byť postačujúce, skutočne e, dáva e, mnoho právomocí komisie, aby konala, keď je potrebné konať. Pokiaľ e, som správne informovaný, tá komisia e, nemala v úmysle sa vyjadriť v tejto fáze rokovania v poriadku. Chcem sa teda poďakovať e, pani Weber za jej prezentáciu. Having noticed that a Libe hearing is uh, scheduled in the framework Faktom je to, e, že zasadnutie e, výboru LIBE k tejto téme je 6. november a tak ako bolo povedal, termín na pripomienkovanie je 8. novembra obed. No a teraz prejdeme e, k správe pána Coelho a tu ide o systém SIS, Schengenský informačný systém. Ako viete, bolo naplánované hlasovať o migračnom nástroji SIS. Bolo to plánované dnes na 11. Ale stalo sa nasledovné. E, Európsky parlament samozrejme víta návrh komisie. E, ten nový text je lepší, vnáša e, právnu istotu. Po druhé, Eh, my podporujeme zrýchlené konanie, aby členské štáty mohli využiť eh, rozpočtový, rozpočtovú kolónku, ktorá je k dispozícii na opatrenia na národnej úrovni v tejto oblasti ešte počas tohto roku. Po tretie, chceme posilniť ochranu dát eh, v rámci migračných súborov Nuž stalo sa nasledovné. Rada e, sa rozhodla rozdeliť pôvodný návrh komisie, čiže z procedurálneho hľadiska už dnes e, nepracujeme s tou pôvodnou verziou dokumentu komisie, ale mali by sme pracovať s dvoma novými návrhmi e, zaslanými radou. Preto nemožno dnes hlasovať tak ako bolo pôvodne plánované. Takisto musíme upraviť naše pozmenujúce návrhy a nasmerovať tie nové, pozmenujúce návrhy na tie nové dva texty. Boli rozposlané, rozdané pred niekoľkými minútami. Teda, pán predseda, vzhľadom na úlohu výboru LIBE, pomáhať členským štátom e, pri tom, aby mohli ťažiť z príslušného e, rozpočtu na tento rok. Chcem využiť článok 46 e, v rámci nášho rokovacieho poriadku, využiť zjednodušené, zrýchlené konanie, teda upravíme pozmenujúce návrhy, ktoré sme už dostali k pôvodnému návrhu, tak, aby reagovali na nové dokumenty a to umožní nasledovné, aby výbor Libe odhlasoval túto vec počas štrásburského týždňa na zasadnutí, ktoré sa bude vtedy konať. Takže e, toto je moja požiadavka, prozba za náš spravodajcov voči vám, členom výboru LIBE. Takže komisia vidím, že by sa chcela vyjadriť k aktualizácii tej druhej generácie systému SIS. Takže za cyperské predsedníctvo sa chce niekto vyjadriť. Áno, ďakujem za slovo. Dobré ráno vám všetkým. Za radu cyperské predsedníctvo sa chce poďakovať parlamentu za odvedenú prácu na tejto téme a aj chceme sa poďakovať za flexibilitu preukázanú pri tom zrýchlenom konaní. Európska rada bude v maximálnej možnej miere zohľadňovať vami predložené eh, pozmeňovacie návrhy ja by som chcel poukázať na význam projektu SIS-2. Tento systém by mal začať bežať, začať fungovať už v prvom kvartáli roku 2013. Čiže všetko sú toto naliehavé kroky, ktorými sa momentálne zaoberáme v súvislosti s SIS. Komisia za vás niekto? Nie, nechceme sa vyjadriť. Dobre. Takže ide o aktuálnu správu o migrácii prechode zo so SIS 1 plus na SIS 2. Chcel by som ohlásiť nasledovné ako spravodajca e, navrhol, chceme využiť článok 46 rokovacieho poriadku zjednodušené konaniu a malo by sa to vzťahovať na dva texty rady týkajúce sa informačného systému SIS-2. Ak teda e, všetci s tým súhlasíte, alebo inými slovami, ak nikto nebude namietať vo, voči návrhu pána Coelho, ak nikdy namieta, možno to považovať za akceptovateľné, v poriadku. Takže práve sme odsúhlasili uplatnenie postupu v zmysle článku 46. Chcem sa poďakovať pánovi Koelo za jeho správu. No a, nuž a teraz po krátkej chvíľke sa pustíme do hlasovania o 2-3 minútky, o 11.00 sa rozbehne hlasovanie. So, we go. Takže pustíme sa do práce. Máme pred sebou hlasovanie. Keďže dva body boli odložené na inokedy, čas je nám priaznivo naklonený. Takže prvé hlasovanie je hlasovanie o e, e, návrhu stanoviska e, týkajúce sa E, e, je doložka EÚ v vzájomnej obrane a solidarite, politický a operačný rozmer. Spravodajcom je náš kolega Simon Buzutil. Poďme hlasovať. Začneme pozmeňujúcimi návrhmi. Číslo 1 za. Proti? Schválené. Dvojka za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Trojka za. Proti. Zamietnuté. 4. Za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 5K. Nie. Tu vypušťame. Nie, nevypúšťa sa, takže hlasujeme o peťke. Za. Proti. Zdržali sa. Schválený. Šeska za. Proti. Zdržali sa. Schvá- e, zamietnutý. Sedmička za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 8. Za. Proti Zdržali sa schválený. 9 za. Proti. Zdržali sa schválený. 10 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. Kompromis 1 za. 2. Proti. Zdržali sa. Schválený. Pozmenujúci návrh 16 za. Proti zdržali sa, zamietnutý. 17 za, proti, zdržali sa. To si overíme elektronicky. Nie je to zrejme, tak si to vyčíslíme, skontrolujme si to. Číslo 17, otváram hlasovanie. Končí hlasovanie. 21 proti 17. Schválené. 18 za. Proti. Zdržali sa. Zdá sa, že je to zamietnuté. 19 za. Je to zamietnuté. 20 za. Zdržali sa proti e, schválené. A teraz celý text v pozmenenom znení. Elektronicky hlasujte. Otváram hlasovanie. A končí sa hlasovanie. Čo máme? Aký je výsledok? Musíme to ešte zopakovať. A prečo? Nefungovalo. Systém nefungoval Takže ešte raz otvárame hlasovanie. Now closed. 33 against 3. 33 versus 3, 4 sa zdržali. Takže blahoželáme pánovi Bosutimu. Prijaté. Teraz ideme hlasovať. Ďalej. Yes. Now we're moving to the uh, vote on the draft opinion. Takže ideme hlasovať o stanovisko pána Savasogu. Ide pána Sogora, pardon, Čaba Sogora, a to je stanovenie programu Európa pre občanov roky 2014 až 2020. Takže si návrh 2 za. Proti. Schválené. 39 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 40 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Za. 41. <laughs> Kto je proti 41? Zdržali sa? Schválené. 3 za. Proti? Zdržali sa? Schválené. 42 za. Proti? Zdržali sa? Schválené. 5 za. Prepačte, preskočil som jedno. Takže pozmeňujúci návrh číslo 4 Číslo 4, kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválené. Peťka za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 6 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 7 za. Opäť som jedno preskočil. Ospravedlňujem sa, hovorí rečník. 43 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 7 za proti, zdržali sa schválené 8 za, proti, zdržali sa schválené 9 za, proti, zdržali sa schválené 10 za, proti, zdržali sa schválené No, to si radšej preveríme. Okay, we're checking on ten. Desiatka, poďme hlasovať. Otváram hlasovanie. Now closed. Ukončíme hlasovanie. Sú problémy? Takže 18 versus 23 proti. Takže je to zamietnuté. 44. Za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 45. Za. Ach jaj, zase som sa pomýlil. Prepačte, hovorí ročník číslo 11. Za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 46. Za proti, zdržali sa, schválené. 12 za, proti, zdržali sa, schválené. 13 za, proti, zdržali sa, schválené. 47 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 14 za, proti, zdržali sa schválené. 15 za. Proti. Zdržali sa schválené. 48 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 49 za. Proti. Zdržali sa schválené. 16 za proti, zdržali sa, schválené. 17 za, proti, zdržali sa, schválené. 18 za, proti, zdržali sa, schválené. 51 za, proti, zdržali sa, schválené. 19 za, proti, zdržali sa, schválené. 20 za, proti, zdržali sa schválené. 52 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa schválené, druhá časť za, druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnuté. 53 za, proti zdržali sa zamietnuté 54 za, proti, zdržali sa zamietnuté 55 za, proti, zdržali sa schválené 56 56 za, proti, zdržali sa schválené. 57 za, proti, zdržali sa schválené. 58 za, proti, zdržali sa schválené. 59 Against. Abstentions adopted. 21 favor. 21 za, proti, zdržali sa schválené. 60 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 22 za, proti, zdržali sa, schválené. 23 za, proti, zdržali sa, schválené. 61 za, proti, zdržali sa, schválené. 24 za, proti, zdržali sa, schválené 25 za, proti, zdržali sa, schválené. A teraz ideme do úvodných ustanovení a do citácií 26 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 27 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Jednotka za, proti, zdržali sa, schválené. 28 za, proti, zdržali sa schválené. Teraz ďalšie bude 30 za. Proti, zdržali sa schválené. 31 za. Proti, zdržali sa schválené. 32 za. Proti, zdržali sa 3 schválené. 33 za. Proti, zdržali sa schválené. 34 za. Proti, zdržali sa, zamietnuté. 35 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 30, opravuje sa rečník, 36 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 38 za, proti, zdržali sa, schválené. 37 za, proti, Držali sa zamietnuté. A teraz text ako celok v zmysle e, pozmenujúcich návrhov, ktoré boli prijaté. Elektronicky hlasujte. As everybody voted? And now closed. Končíme hlasovanie, ako to dopadlo. 40 versus 2, jeden sa zdržal. Prijaté. Blahoželáme pánovi Sogorovi. Takže tým sme skončili hlasovanie. Takže bez otálania. To Frontex. Poďme na Frontex. Takže dáme si minútku pauzy pre tých členov, ktorí chcú opustiť túto miestnosť. A teraz privítam riaditeľa e, agentúry Frontex, pána Latinena. Bude tu za chvíľu. Please, colleagues, ladies and gentlemen. Drahí kolegovia, vážené dámy a páni, dal som vám chvíľku na to, aby ste, tí, ktorí chcete, opustili túto miestnosť. Tí, ktorí ste tu, prosím, aby ste zastavili vaše bilaterálne rozhovory, pretože teraz dáme slovo nášmu hostovi Ika Latinenovi, ktorý je riaditeľom agentúry Frontex. Dáme mu slovo, aby e, nám prezentoval svoj príspevok a potom budeme mať aj diskusiu. Chcem vám pripomenúť, že na výbore LIBE sme prijali e, pozmeňovací návrh k rozpočtu ohľadom agentúry Frontex na rok 2013, e, čo predstavovalo asi 10 miliónov eur. A teraz pán riaditeľ nám predstaví jednotlivé kroky agentúry E, ktorými sa dohasahuje implementácia záchrany migrantov na mori. Podľa nás e, je dôležité, aby sme si vypočuli páno, pána Lajtinena a to, čo nám povie na tomto výbore. Nech sa páči, pán Lajtinen, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Prajem všetkým dobrý deň. Vážení členovia parlamentu a výboru LIBE, vážené dámy, vážení páni, je to pre mňa cťou, že som znova tu e, v tomto výbore LIBE a môžem hovoriť o praktických krokoch, ktoré podniká naša agentúra e, pri záchrane životov migrantov na mori. Pán predseda už o tomto hovoril a najprv by som rád na úvod niečo povedal o tejto téme. Od augusta tohto roku sme e, videli, že sa situácia znova zhoršuje na vonkajších hraniciach EÚ. E, predtým sa o väčšine prípadov e, reportovalo na e, pozemných hraniciach, ale teraz sa už o tom informuje na námorných hraniciach. Preto je e, veľa dôvodov, ale zdá sa, že tá námorná oblasť je čoraz viac v centre záujmu. Čiže toto je naozaj dôležité, aby sme diskutovali o praktických krokoch, ktoré prijíma agentúra v tomto aspekte. Druhý bod je individuálny prístup. Často e, sa to pripomína, keď hovoríme o pobrežných hliadkách, ktoré zachraňujú ľudské životy. E, tieto k takýmto udalostiam nedochádza, keď sú podmienky dobré. Je to veľmi ťažká práca a tí ľudia, ktorí zachraňujú ľudské životy, e, si e, zaslúžia náš najväč, najvyšší rešpekt a účtu. No a po tretie by som chcel hovoriť o zodpovednosti, ktoré má agentúra a takisto aj členská, členské štáty V týme máme veľmi dobrú rovnováhu v prístupe k tejto práci, e, keď e, analizujeme zodpovednosti týchto dvoch aktérov. aktérov. Je tu jedna výzva, keď hovoríme o riadení spojených e, zásahov na širom more a pri vedení záchranných operácií. Ehm, Niektoré členské štáty nám neposielajú e, dokonca na tieto záchranné operácie rovnaký úrad, e, ktorý sa tým zaoberá. Takže toto je výzva, e, ktorý, ktorou sa zaoberáme. Chceme zlepšiť koordináciu medzi týmito inštitúciami. Keď sa pozrieme na túto situáciu zo svetového hľadiska, čiže záchranné akcie na širom mori, tak máme tú kategóriu nezachránených e, lodí, ktoré sa nachádzajú na celom svete. Podľa medzinárodných námorných organizácií 90 e, nehôd v tejto kategórii sa e, dejú preto, lebo sa to deje prostredníctvom plavidel, ktoré sa podielajú na záchranných operáciách. Čiže 90 nehôd v tejto kategórii, kde sa používajú nebezpečné plavidlá, ktoré, sa teda, ktoré spadajú do týchto záchranných akcií. Čiže No, aby som vám dal isté štatické údaje, v roku 2019, 2011 eh, my sme za, znamenali 247 záchranných akcií, viac ako 23 tisíc osôb bolo zachránených. Čiže 247 prípadov, viac ako 23 tisíc osôb bolo zachránených. A tento rok Máme zatiaľ 118 prípadov ehm, a zachránili sme mm, skoro 4000 osôb. Čiže je to jasné zlepšenie, menej e, prípadov a menej e, ohrozených osôb. A potom ďalšia, ďalší zaujímavý prístup k tejto otázke je ten, aby sme si porovnali um, tých nelegálnych migrantov, koľko z nich bolo zachránených na mori. V roku 2011 to percento bolo 38%, čiže to znamená, že e, skoro 4 z 10 e, nelegálnych migrantov, ktorí boli v ohrození života, bolo zachránených. A teraz to percento je 33. Čiže preto, prečo toto spomínam, tieto detaily? Preto, lebo tým vysvetľujem, že ten štartovací bod pre plánovanie a e, riadenie spoločných operácií akcií na mori je vec, ktorú musíme riešiť procesom našich akcií, čiže nie je to výnimka, ale je to vlastne štartovací bod pre plánovanie a koordinovanie týchto činností. Eh, bol som požiadaný, aby som hovoril o praktických krokoch a teraz budem hovoriť o konkrétnych kategóriách a poskytnem vám zoznam toho, čo sme urobili eh, v tejto oblasti. Poprvé, ide o to, aby sme určili oblasť, územie operácie eh, či akcie. Je mnoho faktorov, na základe ktorých sa určuje tá, to územie, hovorí, voláme to riziková analýza rizik, ale dôležitá časť je pravdepodobnosť, že sa dostaneme, že sa zapojíme do záchrannej akcie. Čiže hlavný ak- faktor, ktorý vysvetľuje to, kde príde k tejto akcii, je pravdepodobnosť, že budeme vedieť zachrániť ľudské životy. To isté sa týka aj plánovania. Plánovacia procedúra e, sa zaklada na štatistických dátach a iných informáciách, ktoré máme k dispozícii. Takisto aj pravdepodobný čas, e, kedy sa zapojíme do tejto e, operácie, tejto aktivity. Prípravy na zásah, tých je veľa Eh, operačný plán je jeden z kľúčových dokumentov, ktorý obsahuje eh, meno nielen agentúry, ale aj hostujúci členský štát a zúčast hostiteľský členský štát a um, zúčastnené členské štáty. A eh, to musia potvoriť všetci účastníci. Máme štandardné klauzule, inštrukcie, a e, prípady námorných zásahov a my sme toto rozvíjali e, počas niekoľkých rokov, keď vykonáva Frontex svoje aktivity a teraz sú tieto dokumenty dosť detailné. Čiže čo urobiť, ak sa koná nejaký námorný zásah. E, Dôležité Štvrtá časť týchto ustanovení je definovanie úloh a zodpovednosti jednotlivých aktérov. A ako som už povedal, je rozdiel medzi koordinačnými centrami, medzinárodnými koordinačnými centrami um, a jednotlivými týmy. Je to dôležité, aby sme sa zabezpečili, že keď príde k takémuto prípadu, kde prejde tá kontrola, Eh, či na koordinačné centrum zásahu alebo na medzinárodné centrum. Čiže riadenie a velenie. Ehm, takže praktický eh, krok mhm. je, aby eh, sme tieto ustanovenia dali do plánovacích, do operačných plánov. A ďalší praktický ehm, detail, colný aspekt – treba koordinovať, teda treba spolupracovať medzi jednotlivými koordinačnými centrami a záchranným koordinačným centrom. A potom treba si naplánovať e, situácie, čo ak, čo ak sa niečo stane. Čiže nie je to len monitorovanie, patrolovanie plavidiel, je to aj e, to, že e, trénujeme isté praktické opatrenia počas um, aktivít e, hliadkovania. A dôležitá vec, ktorú už som spomenul pri operačných plánoch, je to, že máme poveno, no, povinnosť informovať koordinačné centrum pre e, námorné zásahy, e, kde sú naše mm, naše jednotky, kde sa náš personál nachádza, aby koordinačné centrum vedelo, ktoré jednotky použiť pri vyhľadávaní a záchranných akciách. Čiže toto e, sú prípravy a operačné plány. Potom tretia časť sa týka typu výbavy alebo výstroja. Je dôležité, že keď začneme e, svoje diskusie s danými členskými štátmi, aké um, výbavy, uh, aké prostriedky použiť a aké kapacity použiť, aby e, nám povedali koordinačné centra svoj pohľad. Vybavenie a prostriedky uh, musia mať za, za, základné prostriedky dohľadu, máme screening základných informácií, jednotlivých prostriedkov, aké sú kapacity e, nejakej helikoptéry alebo plavidla. Ďalšia dôležitá časť je pripravenosť. Pripravenosť, e, že to plavidlo môže prijať e, zachránených ľudí máme isté ustanovenia ohľadom diek, dek, stravy pre tie plavidlá, ktoré sa môžu zapojiť do týchto záchranných operácií. Takže my si pripravujeme taký predbežný screening toho, aké prostriedky máme, e, aké plavidlo použijeme. Ďalší bod a praktický e, krok sa týka školenia. Vypracovali sme školiace modely e, pre ehm, tých, ktorí sa zapájajú do týchto záchranných operácií. E, máme cvičenia pre členov posádky plavidiel, aj pre lietadla alebo helikoptéry ehm, Vzťahuje sa to na všetkých členov posádky, aby sme sa ubezpečili, že všetci z nich uh, prešli cez školenie IMO, Medzinárodné národné organizácie a e, zaklada sa to vlastne na štandardoch tejto organizácie. Takže to v podstate sú praktické kroky, ktoré my podnikáme aby sme zorganizovali tieto zásahy. A teraz by som prešiel mm, viac menej mm, sekundárnym opatreniam, ktoré sú takisto praktickými krokmi. Poprvé, spolupráca medzi agentúrami v námornej oblasti sú kľúčovými hráčmi Frontex, Agentúra pre námornú bezpečnosť, um, um, Agentúra pre kontrolu rybolovu EÚ a potom Úrad pre podporu azylu a ďalej Európske satelitné centrum. A my sme nadviazali bilaterálnu i multilaterálnu spoluprácu s týmito agentúrami v námornej oblasti. Eh, s niektorými, najmä s agentúrou námornej bezpečnosti a s agentúrou pre kontrolu rybolovu. Počas posledných rokov sme eh, viedli spoločné eh, zásahy, spoločné operácie a hostiteľským štátom bolo najmä Španielsko. Sme za to, aby sme vytvorili Euró- pobrežné hliadky, európske pobrežné hliadky, eh, ktoré sa budú zapájať do týchto operácií. Zachrana ľudských životov je eh, spojená so základnými ľudskými právami. Ja by som raz, rád teraz povedal o niečo o ľudských právach, o stratégie agentúry a my sme o tomto už diskutovali v výbore LIBE. Úrad um, bol menovaný poverenec pre ľudské práva um, agentúry, teda poverenkyňa, a svojho úradu sa ujme 15. decembra od tohto roku. To isté platí pre konzultačný výbor, ešte teda budeme mať prvé stretnutie alebo nulté stretnutie e, konzultačného výboru 5. E, a 16. októbra e, sa stretneme teda prvé stretnutie bude 16. oktobra, nulté stretnutie bolo 5. septembra. A som veľmi rád, že sa e, stretneme na tomto dôležitom tom stretnutí sa s konzultačným výborom pre ľudské práva. A ďalšia dôležitá vec je bilaterálna spolupráca medzi s Frontexom a agentúrom pre e, základné práva. E, diskustovali sme s mojim kolegom e, o tých týchto témach a sústredili sme sa na záchranu ľudských životov. A musím povedať, že táto spolupráca e, prebieha bez problémov a je naozaj veľmi plodná a priniesla veľa výsledkov v e, minulosti. Pán predseda, nakoniec by som chcel hovoriť o Eurosure. A um, posilňujeme k kapacity členských štátov a EÚ pri záchrane ľudských životov. E, chceme byť kontrolu, monitorovanie, analyzovanie a takisto vidíme mnoho vecí, kde kapacita pre záchranu ľudských životov môže byť posilnená. Takisto sú tu ešte ďalšie pomocné záležitosti prvky, ktoré Frontex rozvíl a bude to neskôr integrované do Eurosuru. Prvá vec je uh, um, Frontex, um, systém um, GPS lokalizovania, aby sme vedeli, kde sa nachádza uh, každá, každý prostriedok, vďaka ktorému uh, koordinačné centrum rýchle vyšle na miesto e, svoje týmy, ak je to potrebné. Ďalší dôležitý faktor je čtá, ktorá bude integrovať do Eurosuru kompatibilný e, imič, čiže my budeme môcť použiť v budúcnosti po, vy, využívať digitálne obrázky pri eh, týchto operáciách. a využívať kapacitu aktérov v tejto oblasti. Aby som to zhrnul, my sme podnikli veľa praktických krokov a prijali sme ich v tejto oblasti. Sme pripravení pre um, jednotlivé zásahy a to nie je výnimka, ale je to uh, východzí, uh, bod. Um, my priznávame, že ešte máme pred sebou výzvy, ktoré musíme vyriešiť, najmä rôzne vedenie pri rôznych prípadoch. Toto by sme mali hladko riadiť, kto je poverený danou operáciou. Stále je čo zlepšovať, zosúľaďovať a harmonizovať definície, čo znamená ohrozenie. Niektoré členské štáty majú rôzny opis a definíciu tejto situácie, čiže situácia v ohrození života. A toto je ďalšia vec, ktorá komplikuje veci. Ja nechcem zachádzať do detailov ohľadom kapacít tretích krajín pri námorných záchranných operáciách. Toto je vec, kde môžeme zlepšovať veľa vecí. A naozaj na záver chcem povedať, ako to bude vyzerať v roku, v roku 2013 chcem vás upozorniť na to, že to ťažisko sa stále viac posúva na tú náromornú úroveň. Rozpočtová rozpočtovú situáciu ešte nepoznáme a agentúra je toho názoru, že musíme veľmi dobre sa pripraviť na to, aby sme viedli správne naše námorné operácie tam sú tie aktivity veľmi nákladné, pretože sa používajú plavidlá aj um, helikoptéry. A preto je pre nás ťažké um, plánovať naše aktivity, keď nevieme, aký budeme mať rozpočet. Takže toto by som povedal na úvod. Som veľmi rád, že som mohol pred vami predniesť túto správu o praktických krokoch. A rád si vypočujem vaše otázky. Ďakujem. Ďakujeme pekne pánovi spravodajcovi Lajtenanovi. Slovo má pán Papa Nikolávu, nech sa páči. Pán predseda, Jedem najprv koordinátori? No, koordinátori sú tu a majú priestor na to, aby kladli otázky. Obvykle teda dávam im prioritu, keď prejavia záujem o diskusiu, ale ak nie, tak nech sa páči. Ehm, máte pocit, že to nie, nie je celkom košer? Ale nech sa páči. Máte priestor. Ďakujem. Nie, to je otázka e, hrdosti. No rád vystúpim, hovorí pán Busutil. Rád by som najprv poďakoval pánovi Lajtinanovi za to, že prišiel medzi nás. Naozaj je veľmi potrebné, aby sme my mali ten kontakt s vami z času na čas, aby sme mali aktuálne informácie o tom, ako funguje vaša agentúra a my jej pripisujeme veľkú pozornosť a veľký význam. Chcel by som vyjadriť spokojnosť s tým, že úradník pre základné práva bol už menovaný. Je to vec, na ktorej nám veľmi záleží a vlastne sme mali záujem to aj začleniť do aktualizovanej, do aktualizovanej legislatívy. A že vlastne už v polovici decembra by to malo začať fungovať naplno. Pokiaľ ide o bezpečnosť na mori. Určite potrebujete technické vybavenie, aby ste dokázali zabezpečiť, že budete vedieť e, náležite reagovať na tieto citlivé situácie. Nie je to len ochota zachráňovať životy na mori, ale ide o to, aby sa zabezpečilo, že máte potrebné prostriedky, aj výcvik. Keď ste hovorili o výcviku a odbornej príprave, áno, je to dobré. A keď sme vás navštívili, vaše že priestory vo Varšave, tak sme videli aj, že ste vypracovali osnovy na odbornú prípravu a školenia. A pokiaľ ide o prostriedky, teraz vlastne máte možnosť prenajať si alebo aj kupovať nejaké prostriedky. Predpokladáte, že nejaké prostriedky by sa dali zakúpiť alebo prenajať na tento účel. Teda Ďalšia vec, ktorú chcem spomenúť, sa týka usmernení. Usmernení Frontextu, ktoré sú úzko prepojené s otázkami bezpečnosti. Vieme, že Európsky súdny dvor nariadil, že tieto usmernenia by mali byť vlastne neplatné, kým sa nezmenia. A zatiaľ vlastne čakáme na reakciu komisie na tento vývoj. Chcem sa vás opýtať, či v praxi tieto usmerenia naozaj boli použité za posledné dva roky, ale či ste sa s nimi riadení, riadili a či vo svetle rozhodnutia súdu, či Frontex e, predložil niečo komisii ohľadne toho, ako teraz tieto usmerenia zmeniť, upraviť. Ak áno, tak, by ste, tak sme ocenili, keby ste tieto podania svoje mohli pr- e, sa o ne podeliť aj s nami. Pani Guillaume, nech sa páči. A potom pán Papa Nikolaus, ale teraz ako obvykle budeme sa snažiť e, samozrejme umožniť viacerým politickým skupinám, aby sa vyjadrili. Takže nech sa páči. Prepašte mi, ja nie som koordinátorkou. Ďakujem že ste prišli medzi nás. Ja mám dve krátke otázky. Vy ste hovorili o pravdepodobnosti my, keď sa na to pozeráme odtiaľto z týchto stoličiek, tak e, ten koncept pravdepodobnosti je možno iný. Ide tu asi o úspešnú operáciu, úspešný zásah a vtedy sa to pole redukuje. Čiže chcem vedieť, ako pracujete na základe toho konceptu pravdepodobnosti a potom chcem sa spýtať, či počas posledných mesiacov či rokov ste konštatovali, že sa prekrýva tá pravdepodobnosť a mm, aktivity Frontexu. No a potom druhá vec. Mm, my sme veľmi radi, že k nám príde potom ďalší zástupca Frontextu a vy ste hovorili o všeobecnom e, rámci naredenia o Frontexu. Chcem vedieť, či e, sú tam nejaké pokroky e, a potom otázka záchrany ľudských životov na mori. Um, chcem sa spýtať, ako sa tie operatívne veci odhrávajú s touto poverenkyňou. Pani Kela. Ďakujem veľmi pekne. Mám tu niekoľko otázok, eh, ktoré majú praktický aj všeobecný charakter. Začnem tými praktickými. Hovoríte o rizik, analýzi, analýze rizik. Takže iste eh, to súvisí s mnohými záchrannými operáciami a toto isté neprekvapí, pretože migrantov je mnoho. A keď je taká situácia, tak je mnoho ľudí, ktorí sú v núdzi a potrebujú zachrániť. Ale je tu jeden rozdiel, že tie, tá najrizikovejšia sezóna pre migrantov e, je zima. Proste vtedy sú moria rozbúrené. A takže plánujete posilniť e, svoje operácie záchranného typu aj na zimné obdobie. Ďalej by som chcela vedieť, ako presne prebieha záchranná akcia, ako sa priblížite k plavidlu, ktoré je v ohrození a tak ďalej. Okrem toho, spomínali ste tie počty ľudí, ktoré, ktorí ste zachránili. A čo sa stane potom, čo ste ich zachránili? Kam ich zoberú? Alebo keď e, chcú požiadať o medzinárodnú ochranu, ako sa pri tom postupuje. Potom teraz nejaké tie všeobecné otázky. Skutočne som rada, že teraz už vlastne zaujme svoju funkciu aj príslušný pracovník pre základné práva. Verím, že to bude hlas, ktorý bude počuť a bude sa jeho hlas odzrkadlovať aj na rozhodnutiach vašej agentúry. Isté je veľmi dôležité, aby fungovali praktické aspekty záchrany. To sme si vedomí. A videli sme v minulosti, že nestačí vedieť, že niekto je ohrozený, to proste nestačí. Napríklad 63 migrantov a vieme, že 63 migrantov prišlo o život pri takýchto akciách, pokiaľ viem nedávno. Áno, videli ich aj lode, videli ich aj helikoptéry a nikto im nepomohol. Tých 63 ľudí proste zahynulo. Toto isté nie je problém Frontextu, pokiaľ viem. Tam Frontex do toho nebol nejak zaangažovaný, ale v podstate ide o to, aby bola aj dobrá vôľa zachrániť ľudí. Ja viem, že je to ťažké, keď vlastne potom eh, stíhajú ľudí, ktorí zachránia takýchto utečencov. Boli sme toho svetkami v Taliansku. No a naozaj, pokiaľ je o Frontex, sme radi, že ste takí aktívni pri tých záchranných akciách. Čiže otázka či Frontex je to agentúrou, ktorá je najlepšie vybavená na zachraňovanie ľudí, pretože Frontex je vlastne agentúrou, ktorá má chrániť hranice a nie je to v podstate záchranná agentúra, ani azylová agentúra, ani agentúra pre utečencov. Samozrejme, mnohí migranti sa budú snažiť vyhnúť kontrol na hraniciach. A videli sme aj to, že migranti si zvolia niekedy aj ťažšiu a dlhšiu cestu, len aby sa vyhli tej e, pobrežnej hliadke alebo kontrole na hraniciach. Takže tým, že tie trasy sú dlhšie, musia prekonávať väčšie úseky na mori. Takže preto je tu základná otázka, či Frontex je naozaj tou najvhodnejšou agentúrou, ktorá má zachraňovať takéto osoby. Či by proste sa toho nemal ujať niekto iný ale ja chápem, že záchranné akcie naozaj sú dôležité a keď ľudia sú v ohrození, treba ich zachrániť. A to naozaj predstavuje významnú časť vašej práce a vášho poslania. Proste otázka je to skôr možno aj na komisiu. Či by nebolo dobré proste prehodnotiť ešte raz mandát a viac zdôrazniť aspekt záchrany, kde by sa všeobecne to zameranie Frontextu mohlo presunúť viac na záchranné akcie, než len e, snaha zabrániť vstupu cudých ľudí na európske teritorium. Ďakujem. Pán Izbek. Ďakujem, pán predseda. A ďakujem pánovi Lajtinonovi, e, že nám prezentoval túto e, správu a som veľmi rada, že nachádzame rovnováhu medzi členskými štátmi a agentúrou. Zistujeme, kto čo robí a aké, aký je harmonogram pre tie ciele, ktoré má agentúra. A som veľmi rada, že sa tu odrazila aj tá naša diskusia, o ktorej tu diskutujeme. A som veľmi rada, že poverenkyňou pre ľudské práva alebo príslušníkom, príslu, príslušným pracovníkom pre ľudské práva je žena. A e, možno sú to také mikrodiskusie, ktoré sa tu odohrávajú. Vy ste spomínali o tej e, myšlienke pravdepodobnosti, určenia danej zóny. To sú veľmi konkrétne otázky. A počas arabskej jary sme videli, ako stá tisíce ľudí utekajú z Líbie a 10 e, tisíce migrantov prichádzalo k vonkajším hraniciam EÚ. A Európania zase sa bezmocne pozerajú e, na masakre, ktorých sa dopúšťa sírska vláda, alebo ktorých sa, ktorým dochádza k Sýrii, Sýrii a nevieme, dokedy bude trvať táto vojna. A dnes však vieme, že 230 tisíc e, sírčanov odišlo zo Sýrie a nachádzajú sa v utečeneckých táboroch v Turecku, v Jordánsku, v Libanone a tak ďalej. Takže evidentne sú aj také osoby, ktoré chceli e, utiecť e, námornou cestou a vy máte plány, operačné plány, čiže pracujete aj s tým, aby ste zistili, ako pomôcť tým e, utečencov, ktorí sa chcú vydať tou námornou cestou. A ja by som teda rada položila komisii otázky. Otázku, aké ustanovenia prijíma ohľadom žiadateľov o azyl, ktorí e, sa dostali do Európy. Čiže otázka aj na kolegov, ak je tuto riziko, tak kam chcete doviesť tieto osoby, keď ste už teda zachránili tie osoby, Vy ste na záver vlastne predložili syntezu vášho, vašej misie a to zachraňovať ľudské životy. Nech sa páči, pán Talidis. Ďakujem za slovo, pán predseda. Tiež chcem uvítať pána Latina medzi nami a ďakujem za to, že sme sa mohli zoznámiť so stanoviskom Frontextu. Teším sa aj na odpovede na otázky, ktoré položil pán Busutil. A vlastne je tu otázka, do akej miery komisia e, bola požiadaná tom, o to, aby na tejto veci pracovala. Pokiaľ ide o vaše záchranné operácie, chcel by som vedieť, či sa snažíte zadržať e, aj nejaké plavidla priamo na mori ale napríklad v súvislosti e, so ozbrojenými silami Malty, ktoré sa zúčastňujú na akciách Frontexu, som niečo počul a ja predpokladám, že ani tým zákon neumožňoval zadržať tieto e, plavidlá, či sa naozaj zúčastňujete teda len na operáciách typu SAR, čiže vyhľadávania a záchrana. Takže vieme, že už e, niekoľko e, tisíc ľudí za, ľudí za posledné mesiace bolo zachránených. Takže čo urobíte? Vezmete ich na palubu, potom ich preverujete, proste prešacujete, pošlete naspäť, alebo čo sa s nimi stane? A otázka je tu, aké má právomoci vaša agentúra. Či nedošlo treba aj v nejakým konfliktom právomocí, ktoré mohli spôsobiť oneskorenie alebo zdržanie vašich operácií, záchranných operácií. Ďakujem. Dini. Teraz pani Sargentini. Um... Ďakujem za slovo. Úvodom chcem povedať eh, to, že ako vy ani ja nemáte jasno v rozpočte na rok 2013, ale myslím, že to neoprávnene tvrdíte. Isté ešte sa neukončilo trialog, rokovanie v trialógu, ale jasné je to, že nedôjde k žiadnemu kráteniu. To bola prvá poznámka. Druhá poznámka keď som vás tak počúvala, tak som sa dozvedela, že ten mandát Frontexu je trošku iný, ako som sa domnievala. E, ten mandát som vždy vnímala ako záchranu ľudí, ale e, ja som mala pocit, že Frontex sa odvíja od frontier, teda hranica, čo sa deje na hraniciach. To ma trošku zaskočilo, toto odlišné vnímanie. Ja by som sa chcel opýtať, kde boli problémy v systémoch e, vyhľadávania a záchrany. To je asi 1500 ľudí podľa odhadov a vlastne zahynulo, utopilo sa v Stredozemskom mori. To je štatistika za rok 2011. Rada Európy sa zaoberala e, jedným prípadom e, e, lode, plavidla, ktoré opustilo Líbiu a potom sa plavilo dva týždne po Stredozemnom mori. Helikoptéra ich sledovala veľmi usilovne, ale nikto ich nezachránil. Napokon sa im podarilo pristáť, ale bolo to eh, na úkor eh, života mnohých z nich. Myslím, že to treba mať na zreteli. A isté Frontex eh, má slúžiť záchrane ľudí a pritom sa topia ľudia, pričom je zrejme možné ich zachrániť Pán Papa Nikolaus, neviem, či som posledným rečníkom, ale ja e, som chcel položiť otázku po vystúpení zástupcov politických skupín a koordinátorov. Rád som si vypočul predošlých rečníkov. Ďakujem, pán Letinen, za vašu prezentáciu. Vždy je dobre priamo od zdroja sa dozvedieť, čo nové má Frontex, aké, s akými problémy e, sa pasuje. E, zdá sa, že e, už nie sú také silné toky smerom na Severné Grécko. Myslím si, že to aj odráža kroky podniknuté gréckou vládou a tak ďalej, ale teraz sa vrátim k otázke e, záchran na mori. Máme veľmi dobré skúsenosti so spoluprácou s Frontexom v ostatných rokoch. A to predovšetkým v súvislosti so zaškoľovaním. E, skutočne ste, sa vám podarilo veľa pri školení našich ľudí. Ale ak dovolíte tri poznámky. Poprvé, máme memorandum o porozumení s tureckými orgánmi bol podpísaný e, v máji minulého roku medzi Frontexom a Tureckom. Na základe toho e, Frontex by mohol byť aj na tureckej strane hraníc a potom by Frontex mohol účinnejšie vykonávať svoju funkciu prevencie. Napriek e, existencii tohto memoranda napriek eh, tým určitým eh, problémom v komunikácii medzi orgánmi na obidvoch stranách eh, došlo k nepríjemnej udalosti pred dvoma týždňami 26. septembra s, tureckým, s tureckou pobrežnou hliadkou. O čo išlo? Mali sme plavidlo tureckej pobrežnej hliadky, ktoré sa ocitlo už vo vysocných vodách Grécka. Mali sme plavidlo slovinské, ktoré patrilo Frontexu. E, potom grécké plavidlo sa objavilo v tejto zóne turecké plavidlo komunikovalo s tými dvoma ďalšími, vyzývalo ich k opusteniu tej zóny. No ale to nebolo opodstatnené, pretože išlo o grécku zónu. No a napokon došlo k e, stretu dvoch plavidiel. Tak o čom je to memorandum o porozumení? Ste spokojní s tým, s tou praktickou stránkou uplatňovania memoranda? Po druhé, hovorili ste o rozpočtových nepríjemnostiach. Pokiaľ sa nemýlim, komisia hovorila o tom, že uvoľní 4,5 milióna v prospech Frontexu na riešenie naliehavých situácií v Stredozemnom mori. Je tomu tak? Môžete to potvrdiť? A e, je to dostatočný objem finančných prostriedkov? Po tretie, situácia v Sýrii Samozrejme, všetkých nás to veľmi trápi a zároveň si uvedomujeme, že musíme byť pripravení na čokoľvek. Rovnako sa musí pripravať Frontex, komunikuje s národnými orgánmi, ktoré majú externé hranice EÚ. Je tých 4,5 milióna e, suma, ktorá by sa mala alebo mohla použiť aj na problémy vzťahujúce sa na situáciu v Sýrii. Pán Mulder, ďakujem za slovo. Musím povedať, že mnohé z toho, čo odznelo, sa mi pozdávalo, ale tak ako povedali predrečníci, aj ja sa pýtam, čo sa stane, ak objavíme plavidlo s ľuďmi na mori kto bude za to zodpovedať. Budú to vždy národné orgány. Neviem, či v stredozemnej ob- oblasti Stredozemného mora je e, prevažujúca pravomoc EÚ. Aké sú teda tie technické možnosti, s kým všetkým možno spolupracovať. Ale tak či onak, chcem počuť od zástupcu Frontexu ako postupovať. E, pani Ernst. Ďakujem za slovo. Ja mám štyri otázočky. Spomenuli ste, že existuje alebo že mala existovať Európska pobrežná hliadka, takéto niečo by malo byť vytvorené a e, vo výsos, má pôsobiť vo, vývos, vý, vo výsostných vodách EÚ a čo si o tom teda myslia členské štáty? E, po druhé, čo sa týka e, e, výstroje a výzbroje, hovorili ste o tom, že mnohé plavidlá nie sú dostatočne vybavené, dostatočne vybavené v zmysle riešenia potrieb ľudí zachránených na mori. Mohli by ste to nejako konkretizovať? Koľko E, peňazí potrebujete na tieto účely. Aby tie členské štáty e, mohli tiež e, podporiť takú či onakú sumu po tretie. 1500 ľudí podľa správ vlastne sa utopilo v Stredozemnom mori. No a čo sa deje s mŕtvými čo sa stane s niekým, kto povedzme zomrie počas záchrannej akcie? Ako sa s tak, takýmto telom naloží? Po štvrté, e, Frotex uzavrelo dohodu O tom sme počuli. Mohli by ste trošku približiť, o čo ide? Pred tým, než dám slovo pánovi Lajtinenovi, tak snáď komisia sa chce vyjadriť k tým otázkam, ktoré som formuloval. Thank you, Chair. I, was um, just uh, trying to, to, to catch, let's say... Uh... Komisia. No, uh, uh, pokúsim sa zareagovať na uh, tie otázky, ktoré sa snad týkajú komisie. Začnem tou poslednou. Situácia v Sýrii. Uh, tak ako e, povedali e, viacerí poslanci, poslankyne, skutočne bolo, bolo spustené konanie, ktoré by malo vyústiť v uvoľnenie 4,5 milióna eur použiteľných pri naliehavých prípadoch, e, veď udalosti medzi iným aj v auguste tohto roku poukázali na obrovské tlaky e, utečencov z oblasti Sýrie. To sú tlaky e, týchto utečencov na turecké a grécké hranice. No tento tlak sa zmiernil, e, ale stále pretrváva potreba pomoci, teda aj finančnej pomoci. Ďalej. Komisia si uvedomuje aká ťaživá je e, e, e, sírska situácia. Sledujeme dianie od samotného začiatku krízovej situácie. V priebehu mesiaca august na základe vlastnej iniciatívy sme vytvorili Task Force výhradne pre tento región. Frontex bol zastúpený v Task Force EASO a takisto aj Europol sa podielalo na aktivitách e, tejto skupiny Task Force. Okrem toho sa zrealizovali e, misie, e, ktoré mali na tvári miesta získať informácie o aktuálnom stave. Čiže priebežne monitorujeme situáciu. Zatiaľ sa veci javia tak, že turecká strana zvláda situáciu v utečeneckých táboroch. Zvláda to pomerne uspokojivo. Komunikovali sme aj na príslušnej úrovni. Samozrejme, v tejto chvíli nik nevie, nik nemôže predvídať, ako sa e, bude situácia vyvíjať v najbližšom období. Teda všetky tieto aspekty starostlivo sledujeme, monitorujeme. Ešte možno e, dodá na Marko veci e, e, kolegyňa, ktorá sa, ktorá sa venuje námornej oblasti. Bola položená otázka, prečo sa nezmení opätovne mandát, aby zahrnal aj vyhľadávanie a záchranné, hľadacie a záchranné akcie myslím si, že zmluva o takýchto kompetenciách komisie e, neuvažuje. Treba si uvedomiť, že e, musíme mať oporu v zmluvných aktoch upravujúcich fungovanie EÚ, aby sme mohli takto konať. Podľa nás e, takéto právomaci nám nie sú zverené v podľa znenia aktuálnej zmluvy. Takže toľko k otázkam, ktoré zazneli. Takže, pán Lajtinen, máte slovo. Uh, uzavrite túto tému a potom budeme mať rokovanie so zatvorenými dverami. Bude to zasadnutie koordinátorov. Takže chcem sa poďakovať, hovorí pán Latinen, za otázky, ktoré tu zazneli úvodom k otázke nákupu vlastného zariadenia. Poprvýkrát v roku 2013 budeme uplatňovať postup vyplývajúci z novelizácie e, e, e, smernici o Frontexe. Takže, ako viete, zmenili sa tie finančné režimy. Ako viete, je 100% e, financovanie minimálneho technického vybavenia a do 90% financovania ostatného. Takže e, skutočne nemáme e, predstavu o tom, aká je ochota členských štátov nasadiť vlastné plavidla, pretože je to nový režim. Uh, Viac sa dozvieme koncom tohto mesiaca a v novembri, keď budeme mať kolo bilaterálnych rokovaní. Na základe e, e, doterajších skúseností a na, základe signálov, ktoré nám vyslali členské štáty, zdá sa byť nevyhnutné zamyslieť sa nad nákupom vlastných zariadení. Doposiaľ sme využívali typy e, služieb a zariadení od e, prepožičané, poskytnuté niektorými vládami. Napríklad islandská vláda nám poskytla e, plavidlo a my sme už si s tým už ďalej naložili. To možno vnímať ako pilotný projekt. Druhá možnosť je využiť e, služby súkromnej služby, využiť služby súkromnej firmy, čo sa týka, prie, ktorá nám poskytovala službu e, e, letového prieskumu nad ohrozenými oblastiami. Takže zatiaľ sme neformulovali návrh ohľadom nákupu vlastného zariadenia. Ešte na to nedozrela chvíľa, ešte musia prebehnúť bilaterálne rokovania. No a samozrejme, pokiaľ by taký návrh vznikol, tak bude to mať rozpočtové dopady. Čo sa týka e, usmernení, viem, aký je názor e, súdneho dvora na tieto usmernenia. Boli anulované, ale e, kým nebudeme mať niečo nové, tak ešte budú platiť No a e, inými slovami, nedošlo k zmene v riadení operácií na mori. Stále sa na ne vzťahujú tie dnes už anulované usmernenia. No a aktívne zatiaľ sme nekontaktovali komisiu, aby sme prebrali potreby a možnosti e, novelizácie týchto usmernení E, vieme, že rodili sa tie usmernenia veľmi ťažko a zdlhavo. To treba mať na zreteli. Franciska Keller sa e, dopytovala ohľadom e, analýzy rizika prosím, chápte ma správne, ja som len retrospektívne prezentoval štatistiky, percentuálne štatistiky z minulosti. Nikto nevidí do budúcnosti. Ja som chcel povedať len toľko pri tých percentách, že nie je vôbec vynimočné, že sa organizuje operácia e, prehľadávania a záchrany. E, je to temer e, zákonite súčasťou operácií na mori. Zároveň treba e, zadefinovať dva aspekty týchto námerných, námorných operácií. Keby ste dali dokopy právnikov, e, tak oni by mali dlhavú dišpotu o to, ako, ako upravuje medzinárodné právo, e, takéto námorné operácie ako európske právo. Ale v teréne, v praxi, skutočne nie je podstatné no, to, či tá povinnosť námorných záchranných akcií vyplýva z medzinárodného alebo európskeho práva. E, prakticky vzaté je nevyhnutné ich realizovať. Ak hovoríme o operáciách prehľadávania záchrany na mori, e, tak e, skutočne centrum ktorý zastrešuje takéto operácia, musí byť udržaný pri živote, musí byť funkčný. A my sme e, vlastne zaviedli e, e, nové systémy, napríklad lokalizačný systém viete, keď sa, e, keď sa e, objaví nejaký prípad, tak potom toto centrum e, preberie zodpovednosť za operáciu a tie plavidlá, ktoré boli zverené Frontexu, sú pod taktovkou tohto centra. Inak to nemôže byť, pretože treba mať jedno centrum kontroly. Nemôžu veliť viacerí naraz. Čo sa týka analýzy rizika, a e, sezónnych výkyvov. Podľa našich doterajších skúseností, predovšetkým v strednej časti v strednej časti Stredozemného mora e, októberom počnú začína kľudné obdobie. Jednoducho to more je, tie podmienky na mori e, sa stávajú takými tvrdými, že už si ľudia netrúfajú sa vyplaviť na more čo sa robí so zachránenými migrantami. E, e, no, e, sú to miestne orgány, ktoré o tom rozhodujú. Minulý, týž, minulý rok väčšina 60 tisíc migrantov spadalo pod talianské orgány pod Centrum koordinácie operácií na mori. Čiže v zásade to fungovalo tak, boli prevezení na Lampedusu a potom na pevninu, taliansku pevninu. No a tam už je to skutočne v rukách miestnych orgánov, to už skutočne je za hranicou tých e, našich pravomoci viažúcich sa na hran, hraničné oblasti. No a e, čo, čo sa týka e, pobrežnej hliadky, to je eh, vlastne pre nás kľúčový zdroj. Oni eh, teda aj vykonávajú tie hraničné eh, kontroly počas takýchto námorných akcií. K rozpočtu isto ste si e, vedomi, aké zmeny sa chystajú v súvislosti s rozpočtom na rok 2013, e, určité zmeny viažúce sa na šengenský systém. A je tam teda viacero otáznikov. My nemôžeme plánovať naše aktivity v situácii, keď nie je e, úplne jasno v otázke rozpočtu správa Rady Európy ohľadom e, libyského prípadu. Z toho sme si vzali ponaučenie. E, viete, keď, sa, keď to rozpuklo v, v Líbii, museli sme operačné e, pásmo stiahnuť bližšie k Lampeduze, pretože rozšírila sa vojnová zóna. Jednoducho museli sme sa stiahnuť a tento prípad sa udial mimo operačnej zóny Frontexu. To je fakt. Ďalej, čo sa týka e, memoranda o porozumení s Tureckom a e, čo sa týka vyjadrenia k E, udalosti 26. septembra. Nebudem do toho zabrdať, ale je tu jeden dôležitý faktor pri operáciách na mori prehľadávania a záchrany. Poprvé, každý prítomný e, v danej oblasti je povinný poskytnúť pomoc. E, či je to vojenské plavidlo, či je to štátom vlastnené plavidlo, či je to colné plavidlo, ale e, keď Centrum pre koordináciu námorných operácií vám povie, tak musíte konať. Po druhé, a tu, tu, tu ide o situáciu, ktorá, sa, ktorá nastala 26. septembra. E, tu, e, tento prípad sa odohral 50 50 metrov od tureckých hraníc a, a je, na, e, je a bolo na tureckom centre, či potrebujú pomoc. A oni odmietli pomoc. E, je povinnosť poskytnúť pomoc, ale nie je povinnosť na tej, na tej protistrane prijať túto pomoc. 45 miliónová rezerva, ktorá sa má uvoľniť Hlavné zdôvodnenie za touto rezervou je veľmi e, rýchly presun e, ťažiska záťaže z pozemných hraníc na námorné hranice a skutočne hovorím o, tých, e, o tom hraničnom pásme na mori medzi Gréckom a Tureckom. Nasadili sme technické zariadenia z pozemných hraničných zón do, na more ale zdá sa, že to nepostačuje. 86 e, našich prostriedkov je už účelovo viazaných, takže potrebujeme dodatočné zdroje na to, aby sme mohli zintenzívniť e, tú, e, tú patr- to patrolovanie na mori v tej zóne, o ktorej som hovoril. A časťou zdôvodnenia uvoľnenia 4,5 milióna, ako aj povedal zástupca z komisie, je práve tá sírska situácia. E, e, je to navzájom previazané. Ďalej. Pobrežná hliadka. Ja som hovorila o funkcii pobrežnej hliadky a to je trošku odlišné od e, koncepcie Európskej pobrežnej hliadky. Funkcia pobrežnej hliadky čo som pod tým myslel, všetci aktéry na mori by mali koordinovať e, svoju činnosť v rámci e, ich zodpovednosti upravovanej na tej nadnárodnej úrovni. Bola tu aj otázka týkajúca sa toho, či tie zariadenia plavidlá, ktoré využívané, či sú dostatočne alebo nedostatočne vybavené. My využívame e, plavidlá a aj e, e, letecké zariadenia, ktoré viac menej vyhovujú. My harmonizujeme balík, ktorý je potrebný A veci samozrejme prehodnocujeme, pretože ako som povedal, tam, kde obvykle e, boli nasadené, e, teda na pozemných hraniciach, e, už tam nie je potreba, je to presunuté na more, takže trošku tie požiadavky sa menia. Takže ešte raz ďakujem za slovo. Dávam vám slovo, pán predseda. Ďakujem, pán Latinen. Ďakujem za to, že ste veľmi detálne odpovedali na otázky vašich členov, ale páni Keller a pán filis by chceli reagovať. Prosím, urobte to rýchle, pretože nemáme čas. Nech sa páči najprv pani Keller a potom pán Triantafilidis. Pán Triantafilidis. Veľmi E, krátke otázky. Vy ste povedali, že tie pozmeňovacie návrhy pre rozpočet 2013 e, my sme dostali vy ste dostali peniaze na 2012, takže neviem, či je to zlá zmena, že vy už nevyužijete, e, že to, tá zmena už nebude platná, takže to je trocha nejasné. A potom, takže na aký rok to má byť a potom vy ste povedali, že potrebujete viac peňazí, pretože ľudia, e, to ťažisko je na námorných hraniciach. E, takže vy využívate teraz peniaze na to, aby ste uzavreli pozemné hranice a potom ľudia idú cez námorné hranice a potom chcete uzavrieť aj námorné hranice. Okay, Dobre, pán Triantafil- Triantafilidis. Um, neodpovedali ste mi na otázku, e, kde dochádza e, k tým zadržaniu na uh, mori. Ďakujem. Mr. Mulder. Pán Mulder, aj vy by ste chceli? Veľmi krátka otázka. Aká je vlastne konečná zodpovednosť? Možno ja som to nepochopil ak tí ľudia sú zadržení na žany, čo sa s nimi stane? Papa Nikolau? Pán Papa Nikolaus, pán Lightinen, myslím, že sme sa nepochopili. Tá nehoda sa stala 26. septembra a vy ste hovorili o 6. septembri. Možno ste hovorili o iniciatíve, o záchrannej iniciatíve a ja hovorím o tej druhej nehode. To bola patrola zo slovinskej lode za Frontex. Takže mohli by ste to vyjasniť? Again, Frau Ernst. Make it short. Pani Ernst, takže veľmi stručne. Áno, je teda akási pracovná dohoda, zmluva. Ani k tomu ste sa nevyjadrili. Back to you, Mr. Leitinen. You got a second chance. Pán Leitinen, máte ešte druhú šancu. Ďakujem. Takže mám aspoň sekundu na túto druhú šancu. Tie pozmeňujúce návrhy ohľadom rozpočtu hovoril som o roku 2013, e, predbežné stropy, čiže tam sú dve príčiny, 9 e, miliónov a druhý to bolo 75 e- operačných nákladov celej agentúry. A myslím si, že nemusím to vysvetľovať, že ako máme fungovať, keď nevieme, či dostaneme 35 operačných nákladov. Ďakujem za... Ďakujem Helen za tieto komentáre. Tieto pozmeňovacie návrhy boli eh, odmietnuté, zamietnuté. Takže eh, zatknutie, zadržanie na mori. Zatiaľ eh, nie sú žiadne pravidla, čo sa týka miesta zatknutia. Všetky to pravidlo bolo to, že tie úrady alebo orgány sa snažia odkloniť týchto ľudí a je jasné, že by sa malo explicitne spomenúť, že to sa nemá diať. Aká je tá konečná zodpovednosť? Nechcem vám poskytnúť dojem, že ja sa snažím zbaviť zodpovednosti. Tá konečná zodpovednosť je jasná. Je na kompetentnom národnom úrade členského štátu, kde sa prijal rozhodnutie. To isté sa týka hraničných kontrol, spoločných operácií pod taktovkou Frontexu a to isté platí pre námorné operácie. Podľa nás je zodpovednosť tá, aby sme podporili tú najlepšiu prax. Ako vieme, Takže to 26. septembra, ten prípad. To vám neviem dať detailnú správu, ale to bol prípad, keď plavidlo, ktoré sa zúčastňovalo na Frontexovej operácii, e, sa, roz, sa narazilo na tureckú loď námornej hliadky. E, takže toto by som povedala k tomu vodu. A čo sa týka pracovných dohôd Frontexu a Eurosuru, so som veľmi rád, že som sa zúčastnil na EASO rokovaniach 26. septembra a vtedy sme podpísali pracovný dokument medzi Frontexom a EASom. Nezačali sme úplne od nuly, my sme už za sebou mali nejakú spoluprácu a Frontex tam pomáhal s procedúrami a administratívnymi vecami. Urobili sme veľa spoločného ohľadom rizikovej analýzy a potom vytvárania kapacít v Grécku. A máme jasný názor na to, ako budeme pokračovať v tejto operácii, čiže výmena informácií a zlepšovanie kvalitu tých screeningu to je oblasť, kde máme dobrú spoluprácu. Keď hovoríme o rizikovej analýze, samozrejme majú väčšie skúsenosti vo svojej krajine pôvodu, kdežto my vieme viac o mm, pravidlách, o cezhraničných pravidlách. A keď spojíme tieto informácie, tak potom aktéry budú mať najlepší obraz o tom, ako sa to deje. A už som spomenul screening, tam ide o tichú procedúru, alebo ak nie, tak potom sa to deje podľa ďalších postupov a možný je potom aj e, postup návratu do vlasti. Ďakujem. Ďakujem, pán Leitinen. Vidíme, že ste odpovedali na obavy našich členov. A myslím si, že teraz by sme ukončili toto zasadnutie. A mm, hovorili sme tu o pozmeňovacích návrhoch, ktoré boli prijaté iba minulý týždeň. Ďakujem za vaše vysvetlenie, za prácu, ktorú odvádzate a tešíme sa na vás v budúcnosti. Takže o niekoľko minút, ako sme už oznámili, sa začne stretnutie koordinátorov za zatvorenými dverami. Takže tí, ktorí sa na ňom nezúčastnia, prosím, opustite túto miestnosť. Ďakujem.